Alors, mesdames et messieurs, nous allons procéder au... Takže dámy a pani, poďme hlasovať. Správa Cashman. Čo by sme si najskôr vyskúšali eh, hlasovacie zariadenia. Hlasovacie karty dúfam máte, takže hlasujeme. Skúšobné hlasovanie, hlasovanie otvorené. Ste za Michaela alebo proti? Encore deux. Ešte dvaja môžu hlasovať. Ešte jeden. Znova dvaja. Sa je. Dobre, končím hlasovanie. Takže zariadenie nám funguje. No, jeden bol proti pánovi Kašmanovi. Hm. Alors, ah, c'est en anglais, génial. Donc, on commence. L'amendement. Takže začníme. Návrh 1. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 2. Za. Proti. Overíme si to. Návrh 2. Hlasovanie je otvorené. Dvojka. Donc voilà, le vote est clos. Koniec hlasovania. Prijaté. Trojka. Pardon, nie, štvorka. Štyri, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Peťka za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Sedmička za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Osmička za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 9. Osmička po častiach, hovorí predsednička, prvá časť, proti. Prepačte, chybička. Prepačte, moja chyba, deviatka, je to deviatka po častiach. Deviatka po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. Druhá časť za, proti, to sa zdržal prijaté. Tretia časť za, proti, to sa zdržal zamietnuté. Pokračujeme návrhom 10, 10, kto je za, kto proti, čo sa zdržal? Zamietnuté. 11. Nie, nie, nebolo to prijaté. 11 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 12 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 13 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 14 za. Proti kto sa zdržal prijaté 15 za, proti, kto sa zdržal prijaté 16 za, proti, kto sa zdržal prijaté 17 za, proti, kto sa zdržal prijaté 18 za, proti, kto sa zdržal prijaté 19 za, proti, kto sa zdržal prijaté 20 za, proti, kto sa zdržal prijaté 21 za, proti, kto sa zdržal? Overíme. 21, 21 elektronicky. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 22 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 23, 23 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis A. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme 25, 25 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 27 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 20. 26, 26. A tá bola stiahnutá. OK. Dobre. česká bola stiahnutá. 28, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 29 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ústny návrh 1 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 30. Pardon, nie 31, 31 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 32 za. Proti? kto sa zdržal, zamietnuté. 33 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 34 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. To je koniec. Voilà, le vote final Takže hlasujeme záverečné hlasovanie. Kto je za, prosím najskôr rukou, proti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 Le vice-président est arrivé, je l'invite à, à nous... Takže máme tu pána viceprezidenta. Takže pozývam ho, aby sa k nám pridal. Poprosím poslankyňa poslancov, aby zostali. va vous prendre en, en photo. Ah, ok, ok. <laughs> Alors, vous avez mis la lampe de poche en plein. Merci. Alors, nous allons continuer. Euh... Takže pokračujeme zasadnutí. Poprosím, aby ste sa pousádzali. Ak sa chcete zhovárať, tak prosím, mimo sálu. Ďakujem pekne. Takže, drahé kolegyne, drahí kolegovia, dnes popoludní pokračujeme krátku výmenu názorov s jeho excelenciou druhým viceprezidentom Republiky Burundi, pánom Žerve Rufikirim, ktorý tento týždeň má pracovnú misiu na najvyššej úrovni v Belgicku a ktorého nás požiadal na našej schôdzi prijať Louis Michel, náš koleg Karibu. Vaša excelencia, pán minister, dámy a páni, vítajte u nás. Pán Rufikiri, vaša excelencia, hneď vám dám slovo, aby ste nám stručne porozprávali o tom, ako uplatňujete rámec pre rast a rozvoj proti chudobe a aby ste nás poinformovali o, situ- o situácii, o aktuálnej situácii sociopolitickej v Burundi. Takže nech sa páči, Murako, zavidíte. Uh, za 5 minút som sa naučila zo pár slov eh, vo vašom jazyku, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsednička výboru, vážené dámy, vážení páni, poslankyne, poslanci, vážený pán minister zahraničných vecí, drahí krajenia, dovolte, aby som sa vám v úvode poďakoval aby som sa poďakoval Európskemu parlamentu, ktorý mi umožnil toto stretnutie s poslancami vo výbore pre rozvoj. Ďakujem pekne, že ste ma tu prijali. Dovolte mi aby som vám pripomenul ženevskú konferenciu v oktobri. Bola to konferencia partnerov. A dovolte mi, aby som sa vám poďakoval Európskej únii za to, že pomáhate Burundi v snahách o reformy a socioekonomický rozvoj a naozaj aj návšteva komisára pre rozvoj na tejto konferencii bola znakom veľkého záujmu o rozvoj v našej krajine. Takže máme tu rámec pre rast a rozvoj proti chudobe druhé generácie. Ide o rámec, ktorý by mal priniesť riešenia na mnohé výzvy, ktorým naša krajina ešte čeli. Je to rámec, ktorý sa bude implementovať vychádzajúc z e, toho, čo už sme dosiahli. No a čo sme dosiahli, aké sú tie pokroky? Sú to pokroky, ktoré sa prejú vo všetkých sektoroch života našej krajiny. Odkedy sa uplatňujú priority, konsolidácie mieru v Burundi. Naša krajina zaznamenala pokroky v rôznych oblastiach. V oblasti mieru a bezpečnosti je Burundi teraz krajinou, kde teda vládne mier na celom území. Odzbrojenie, demobilizácia a reintegrácia niekdajších bojovníkov, repatriácia utečencov a dobrá správa veci verejných, e, politických aj ekonomických, e, fungovanie sektoru justície, dodržovanie ľudských práv, boj proti beztrestnosti. Toto všetko sú veľmi dôležité e, otázky. No a potom pokroky v socioekonomickej oblasti. posilnenie bezpečnostných štruktúr umožnili naše kraj, umožnilo našej krajine riešiť e, efektívne národné aj medzinárodné problémy, pokiaľ ide o odzbrojenie, pokiaľ ide o kontrolu e, malorážnych zbraní a efektívne, efektívny výcvik e, bezpečnostných zložiek, či už policajných alebo armádnych a spolupráci s EÚ e e, a prítomnosť našich vojsk e, v Haiti, v Darfure, v Mali a tak ďalej sú znameniami tohto pokroku, jasnými signálmi tohto pokroku. Otázky demokracie. Aj v tejto oblasti dosahujeme značné pokroky. Došlo k posilneniu dialogu ako prostriedku na riešenie sporov. Posilnenie štátnych kapacít je ďalšou vecou. V marci až v máji e, sme v spolupráci s OSN e, realizovali dôležité kroky v tejto oblasti. Eh, podarilo sa nám pripraviť eh, pracovný plán, cestný plán eh, v súvislosti s voľbami v roku 2015 a účastníci tohto podujatia v v spolupráci s OSN hovorili o potrebných reformách napríklad volebného práva, tak aby naše voľby v roku 2015 boli v súlade s medzinárodnými štandardmi. Tieto úspechy e, naplňajú e, burundskú spoločnosť aj medzinárodné spoločenstvo nádejou, že tieto voľby e, prebehnú v podmienkach mieru, transparentnosti a teda vláda sa zavezuje urobiť všetko preto, aby naozaj všetci voliči mohli využiť svoje volebné právo Ďalej e, systém e, justície, dodržiavanie ľudských práv, e, ústavnoprávne princípy, to všetko sú veci, ktorých dodržiavanie sa vláda snaží garantovať. Burundská vláda sa zaoberá otázkami prechodnej spravodlivosti Eh, teda v parlamente návrh eh, zákona, ktorý umožní vytvorenie zmierovacieho výboru. Pokiaľ ide o socioekonomickú oblasť, tam je viacero indikátorov, ktoré dokazujú, že naša krajina dosahuje pokroky, napríklad pokiaľ ide o sociálnu oblasť, tam sme dosiahli značné pokroky, pokiaľ ide o prístup deti k základnému a e, strednému vzdelaniu. V roku 2005 sme mali 67%, momentálne e, je to e, takmer 100%, takmer univerzálny prístup. Pokiaľ ide o stredné školy, tam ten prístup sa tiež zvyšuje, Vidíte, som to bolo 33%. V roku 2011 sme to zvyšili na 40 v roku 2012 v septembri to bolo až 50 a tento rok v septembri by to mal byť až 60 a chceme takto pokračovať, až e, kým e, nedosiahneme vytvorenie úplne e, integrovaného systému, tak aby všetky deti v Burundi mohli mať e, také vzdelanie, ktoré im umožní uplatniť sa na trhu práce, aby, mali teda, aby teda mali e, postačujúce znalosti a zručnosti. Pokiaľ ide o sociálnu oblasť, tým súvisí aj oblasť zdravotníctva, aj tam sa dosiahli značné pokroky. Aby som to zjednodušil aby som demonstroval, čo sme dosiahli v roku 2005, sme eh, mali iba 45 sme mali, sme mali teda eh, priemernú dĺžku života iba 45 eh, rokov, teraz je to už 55, takže vidíte, že sú tu dosť e, značné pokroky za takéto krátke časové obdobie. Pokiaľ ide o umrtnosť novorodencov a pokiaľ ide o e, umrtia e, matiek, tak tam sme dosiahli žiadne pokrok, dosiahli um, značné pokroky. Takže vidíte, že uh, situácia v zdravotníctve uh, sa zlepšila. Vzniklo mnoho zdravotníckých centier, mnoho stredisk, mnoho nemocníc, tak aby sme uh, zlepšili uh, prístup obyvateľstva k zdravotníckým zariadeniam a k zdravotnej starostlivosti. do roku 2005 sme v Kolín v štvrti v urbánnom urbánnej oblasti. Nemali žiadne zastúpenie žien v hierarchiách e, od roku 2005, ale máme legislatívu, ktorá zavezuje na všetkých volených postoch, prestanovuje e, 30 na zastúpenie žien. E, v Senáte e, ženy predstavujú 50 Takže samozrejme máme v, v Senáte Ehm, veľa ehm, mužov, pretože je to takáto tradičná funkcia, ale po Bolívii sme druhou krajinou, ktorá má najvyššie, najvyššie zastúpenie žien v Senáte. Potom trestný poriadok, ehm, tam tiež robíme určité pokroky, hlavne v boji proti násiliu na ženách. Toto je tiež pokrok, ktorý si zaslúži spomenutie v ekonomickej oblasti, aby ste videli tie pokroky, tak e, budem e, citovať e, zo pár čísel. HDP na osobu bol v roku 2004 asi 110 USD, teraz je to 300 amerických dolárov, čiže vidíte, že je to zvýšenie na trojnásobok. Sú tu e, teda indikátory, ktoré poukazujú na zlepšenie životnej úrovne našich občanov. Tiež prístup k pitnej vode sa zlepšil. Zlepšili sa ekonomické infraštruktúry, mám na mysli napríklad telekomunikácie a tiež sme sa, zlepšo, sme sa venovali a zlepšeniu podnikateľského prostredia tak, aby prišli investori do našej krajiny. 11 procedúr bolo potrebné za 32 dní absolvovať do konca roku 2011 na založenie podniku. Teraz stačí jeden jediný proces a za zo pár hodín máte povolenie, e, takže toto je veľmi dôležitý pokrok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť. A tiež sa snažíme zlepšiť našu pozíciu v priečku atraktívnosti pre investorov. No a my sme jednou z desiatich krajín, ktoré urobili najviac pre zlepšenie svojho podnikateľského prostredia za ostatné roky a e, v týchto snách naďalej pokračujeme. Napriek e, týmto všetkým pokrokom uznávame, že vo všetkých oblastiach ešte stále pretrvávajú určité výzvy. A práve preto e, sa tešíme podpore našich, našich partnerov, ktorí nám pomáhajú nájsť e, riešenia tých ešte otvorených otázok. Boli by sme rádi, keby sa v Burundi úplne zmenil imič vo všetkých aspektoch hospodárskeho a politického riadenia a tiež v oblasti udržiavania ľudských práv, eh, keby sa zrýchlili reformy v oblasti hospodárstva, tak aby sme naozaj efektívne bojovali proti chudobe. Ale ako vidíte, HDP eh, per capita sa zvyšuje a napriek tomu však Burundi je ešte stále jednou z najchudobnejších krajín e, celosvetovo, pretože e, to skrátka tak vychádza e, z našej minulosti, ale máme množstvo potenciálu, ktorý je možné využiť, a na to je potrebná podpora, podpora aj z vašej strany. V oblasti infraštruktúr sme veľmi znepokojení hlavne energetickým deficitom asi 40 MW, to je naša produkcia, nepostačuje to na pokrytie celkových potrieb. Takže tak sú sa chcem poďakovať e, Európskej únii, konkrétne Európskej investičnej banke, e, ktorá so Svetovou bankou financuje e, vytvorenie dvoch priehrad a dvoch Eh, elektrární s produkciou až 50 MW, čiže by sme mohli zdvojnásobiť eh, našu energetickú kapacitu vďaka podpore Európskej investičnej banky a Svetovej banky. Máme tu osmosť aj ďalších eh, partnerov. Napríklad India nám poskytla pôžičku na vytvorenie, na vystavanie elektrárne taktiež Švédsko e, poskytlo financie na, e, na postavenie e, elektrárne. Naša vláda tiež investuje do podobných, podobných projektov. A je tu aj podpora na regionálnej úrovni. Čiže je tu snaha aj spolupracovať s Rwandou a CDR e, pri výstavbe priehrady a elektrárne. Čiže e, toto je ten projekt, ja potom ešte projekt s Rwandou a Tanzániou, e, kde budeme potom tú energiu zdieľať. A myslíme si, že za 4 alebo 5 rokov by sa nám mohlo podariť nájsť riešenie tejto energetickej krízy. Potom v oblasti pomospodárstva tiež máme určité výzvy e, v súvislosti e, s zasobovaním potravinami našej populácie. Naše polnohospodárstvo e, je zatiaľ na mm, je zatiaľ mm, stále tradičné a my sa snažíme ho reformovať, modernizovať tak, aby sme mohli pokryť jednak našu spotrebu a aby sme mohli diversifikovať aj náš vývoz. Čiže snažíme sa takýmto spôsobom zvýšiť polnohospodárskú produkciu a zvýšiť zamestnanosť aj v súvisiacich eh, odvetviach. Nejaké pokroky sa už dosiahli, ale vidíte, e, že e, momentálne e, teda sa ľudia dožívajú v priemere iba 50,5 roka, čo je veľmi málo, pričom v Belgicku napríklad je to až 80 rokov, takže vidíte, že sme ešte veľmi ďaleko od dosiahnutia úrovni, úrovne napríklad Európy. Takže Ďalej je tu problém eh, s eh, vlastníctvom pôdy. Je tam mnoho sporov, eh, ktoré často podnecujú obavy a držovanie ľudských práv, čiže mm, využívanie pôdy, zdieľanie pôdy, hospodárenie na nej. Toto je ešte stále veľmi problematické. Takže ďakujeme pekne Európskej únii za to, že vníma Burundi ako partnera v v rámci ďalšieho financovania a my sa naozaj veľmi tešíme, e, že sme v Burundi mohli túto ponuku Európskej únie pozitívne prijať. E, takže takže to o tie otázky, otázky, riešenie otázok vlastníctva pôdy. Takže toľko k tým výzvam a preto sme predložili tento rámec pre rast a rozvoj. Predložili sme ho v Ženeve a tam máme e, štyri také osy programov. Prvá os, to je posilnenie zásad právneho štátu a konsolidácia dobrej správy vecí verejných a podpora e, rovnoprávnosti. Druhá os, to je e, hospodárska transformácia rast udržateľným spôsobom vytváranie zamestnanosti, dôležité vyriešiť otázky polnospodárstva, infraštruktúry, dopravy, komunikácie, ďalej sú tu otázky v súvislosti so zásobovaním energiou a tak ďalej. Tretia os tá sa týka zlepšenia prístupu k základným sociálnym službám, čiže službám kvalitným, e, ochrana, systémy sociálneho zabezpečenia a ďalej vzdelávanie, pretože je dôležité, aby e, populácia bola malá prístup k kvalitnému vzdelávaniu, kvalitné osnovy, učebné pomôcky, personál a tak ďalej. To sú veci, ktoré zatiaľ stále nemáme. Takže snažíme sa takýmto spôsobom zlepšiť vzdelanie našej populácie. Štvrtá os. To je udržateľný rozvoj, a životné prostredie. A toto je taká transversálna otázka, prierezová. Tie prísľuby, ktoré oddeli v Ženeve, e, boli nad rámec našich očakávaní. 1 miliarda amerických dolárov to sme očakávali, ale e, nakoniec to bolo 2,67 miliardy amerických dolarov o tie záväzky a momentálne 32 týchto prísľubov sa konkretizovali e, vo forme dohovorov, ktoré už boli s Brunskou vládou podpísané, takže dochádza k mobilizácii zdrojov, externých zdrojov. Na tejto ženskej konferencii eh, oznil odporúčanie robiť sektorálne konferencie tak, aby rôzni aktéry v rôznych sektoroch mali možnosť eh, vystúpiť, aby sa mohli stretnúť. Prvá konferencia 15. 16. júla, čiže budúci týždeň, bude a bude sa zaoberať otázkami súvisiacimi s eh, infraštruktúrou hospodárskeho rozvoja, teda ide hlavne o dopravu a telekomunikácie a informačné technológie, ale bude sa hovoriť aj o rozvoji súkromného sektora, obchodu, cestovného ruchu, zamestnanosti. Tiež sa budeme venovať vzdelávaniu, vode, 28. 30. oktobra bude ďalšia konferencia. Tam sa budeme zaoberať e, s dobrou správou veci verejných a právnym štátom, regionálnou integráciou, zdravím, energiou a ďalšími otázkami. Čiže, ak dovolíte, rád by som vyjadril veľkú vďaku Európskej únii. A napriek tomu že tie prísľuby v Ženeve nás veľmi uspokojili. Chcem povedať, že naše potreby sú naozaj obrovské, čiže potrebujeme konzistentnú podporu zo strany EÚ, potrebujeme posilnenie podpory zo strany Európskej únie. Čiže, ak dovolíte, a teraz by som nechal priestor vašim otázkam tak by som mohol reagovať na veci, ktoré som e, možno vynechal z môjho úvodného prejavu. E, veľmi sa teším, že som mal túto možnosť prezentovať vám e, ako pokroky našej krajiny, tak aj ďalšie potreby a výzvy, ktoré sú ešte pred nami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz dostanú slovo poslanci, ako prípad Berman a potom pán Mičel. Nech sa páči. Monsieur le vice-président, monsieur Rufikiri, bonjour. Vážený pán viceprezident, eh, vážený pán Rufikiri, vitajte. Ďakujem, ste prišli na eh, toto zasadnutie s takým otvoreným, úprimným duchom. Ďakujem pekne za váš eh, úvodný prejav. Vy ste tam viackrát hovorili o ľudských právach. No a Burundi minulý rok ratifikovalo zákon, zákon, ktorý obmedzuje slobodu tlače. Všetci novinári musia podľa tohto zákona mať univerzitné vzdelanie bez ohľadu na nejakú možnú existujúcu novinárskú prax. A je tu naozaj mnoho novinárov, ktorí takto budú musieť prestať vykonať túto činnosť, a to presne dobre viete. Ďalej otázka ochrany zdrojov alebo zdroja informácií. Keď je ohrozený verejný poriadok, e, tak nie je možné nevyjaviť e, zdroj informácií, čo je naozaj veľmi dôležitá vec v demokraciách, e, teda mať možnosť nevyjaviť vo verejnom záujme zdroj informácie. Ďalej je tu zákaz zverejňovať o otázkach obrany, meny, financovania, ale to, to sa týka skoro všetko, takže všetko, čo by sa dalo považovať za propagandu nepriateľa v časoch mieru aj v časoch e, vojny. E, takéto veci nie je možné zverejňovať. Ale čo to znamená? No a Burundi má určité povinnosti. Má povinnosť e, umožniť slobodu tlače, Musíte to vnímať ako jeden zo základných pilierov demokracie. A musíte eh, obhajovať túto slobodu a nie na ňu útočiť. Máte pocit, že vaši občania nepotrebujú takúto slobodu? Ja osobne si myslím, že Afrika, kontinent s obrovským rastom, potrebuje slobodu, nehovnú Áno, samozrejme, že sloboda je istým spôsobom obmenzovaná e, zákonom, e, vyzývanie k nenávisti, k vražde a tak ďalej. To sú veci, ktoré nie je možné, ale sloboda informovať o finančných a hospodárskych e, otázkach, veď to je predsa podstatná pre podnikateľa, pre občana, ktorý by chcel byť aktívnym občanom. Takže prosím, zbavte sa tohto zákona. Pán Mičel. Thank you for... Ďakujem za vašu prezentáciu. keď sa pozriete na čísla v súvislosti s Burundi, tak situácia je tam trochu taká polemická, takže si myslím, že je dobré tu dnes o tom rozprávať. Ale taktiež je dobré vidieť pokrok, ktorý bol zaznamenaný a myslím si, že toto musíme zdôrazniť aj vlastným voličom, že tam sa zaznamenáva určite pokrok a že je možný pretože momentálne v Európe musíme šetriť a niektorí ľudia strácajú nádej, keď vidia, že žiadny pokrok, nenas- pokrok nenastáva. Takže my si musíme zdôrazňovať ten pokrok, ktorý tam nastal, napriek tomu, že ešte tam určite sú určité problémy. V septembri delegácia nášho výboru navštíví OSN v New Yorku a potom sa tam budeme pozerať spoločne na e, ciele, milé, rozvojové ciele milénia a uvidíme, aké nové e, rozvojové ciele by sme sa mali stanoviť po roku 2015. Takže e, myslím si, že je dôležité sa dozvedieť aj váš názor. Povedzte nám, čo si myslíte vy? Pochádzate z krajiny, kde bojujete ťažký boj, Aké priority si myslíte, že by mali byť súčasťou nových rozvojových cieľov po roku 2015? Ďakujem, pán Görenc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa nášho hostia chcel spýtať jednu vec. Neviem, či hovoril o dohodách o hospodárskom partnerstve. Prišiel som neskôr, ale nás by zaujímalo alebo mňa by zaujímalo, do akej miery by takéto hospodárske partnerstvo zaujímalo jeho krajinu. Mohli by ste nám povedať, eh, kam viedli vaše úvahy na túto tému? Ďakujem pekne teraz pani De Kaiser a potom dostane slovo náš host. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážny pán viceprezident. Vítam vás tu. Veľmi sa teším, že ste v Ženeve dostali takú veľkú podporu, že táto prekročila vaše očakávanie. Toto je vždy eh, dobrá novina v prípade krajiny, ktorá potrebuje takúto podporu. Ale tie čísla v súvislosti s Burundi dokazujú, že je to jedna z najskorumpovanejších krajín. Takže mohli by ste nás poinformovať, ako u vás prebieha boj proti korupcii, čo ste urobili v tejto oblasti a aké výsledky tieto kroky priniesli. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dávam slovo, slovo jeho excelencii. Nech sa páči, reagujte na tie otázky. Euh, euh, Takže ešte raz by som chcel poďakovať všetkým poslancom, ktorí mi položili otázky. čo sa týka vašich nejakých pochybností, tak samozrejme tie nás zaujímajú a sami máme podobné. Predovšetkým, čo týka toho zákona o tlači, Burundi zaznamenalo pokrok v tejto oblasti, predovšetkým vláda. Zaznamenala pokrok v súvislosti s riešením otázok spojených s ľudskými právami. V Burundi ušlo veľký kus cesty. My sme prešli v minulosti veľkou krízou, ktorá trvala niekoľko rokov a teraz budujeme našu krajinu a to trvá nejakú dobu. No a pokrok, ktorý zaznamenávame v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv alebo s dobrým riadením a spravovaním, tak myslím si, toto je zásadné, aby sme potom mohli riešiť aj hospodárske ťažkosti. Vláda určite nechce e, urobiť ani krok späť v súvislosti s ľudskými právami. No a tento zákon o tlači musíte vnímať v kontexte pokroku, ktorý sme zaznamenali a v, s oblasťou dodržiavania ľudských práv všeobecne. Takže vás uistujem, že je to v poriadku, ale čo sa týka univerzitného vzdelávania, ochrany zdrojov, tak tu by som chcela povedať pár vecí. K univerzitným diplomom. My sme chceli, zlepšiť kvalitu a profesionalitu našich médií, pretože sú tam určité nedostatky. A v rôznych krajinách sa veci majú rôzne, ale my sme pociťovali nedostatočnú kvalifikáciu pracovníkov v oblasti novinárstva. A novinári sa vždy snažili neodhalovať svoje zdroje alebo nezverejňovať zdroje. A pokiaľ sa odhalenie zdrojov vníma ako porušenie zákona, tak my musíme konať, pretože novinári spadajú pod rovnaké zákony ako ostatní občania. Takže pokiaľ sú je tu nejaké porušenie ústavy alebo iných zákonov, tak novinári sa musia taktiež dostať pred súd. A potom pred súdom musia odhaliť zdroj svojich informácií, pokiaľ súdca o toto odhalenie požiada. To, o čo sa ľudia obávali, keď prišiel prvý návrh zákona, bolo to, že si mysleli, že novinári budú musieť odhalovať svoje zdroje spravodajskej službe alebo policajným zložkám, ale nie, to nie je pravda. Len keď sudca požiada odhalenie zdrojov, tak to musia urobiť. To je jediný prípad, kedy musia zverejniť svoje zdroje a to sa v podstate odohrá v kontexte formálneho procesu, rovnako ako v Európe alebo kdekoľvek inde. Ďalej, čo sa týka správ v súvislosti s nejakými citlivými záležitosťami, tak my potrebujeme stabilitu, ktorú chceme vybudovať v našom štáte a chceme chrániť túto citlivú rovnováhu a chceme zabraniť ľuďom, aby robili vyhlásenia, ktoré by mohli viesť k nejakej podnecovaniu nenávisti. Mali sme také prípady v minulosti a chcem vás len uistiť, že štát v Burundi chce a bude rešpektovať ľudské práva. Ale je toto dobré pre demokraciu? Je a toto dobré, aby sa takto odhrávalo. Ja si nemyslím, že novinám bolo zakázané, aby informovali o finančných záležitostiach. Skôr sa reguluje to, akým spôsobom o tom informujú. Toto je ten problém. Samozrejme, môžu informovať o čom chcú, pokiaľ to, čo píšu, neohrozuje mier a bezpečnosť, verejný poriadok pretože bezpečnosť je pre nás prioritou. My sme mali 10 rokov vojnu a chceme bezpečnosť, pretože bez nej nemôžete zaznamenať žiadny rozvojový pokrok. Takže bezpečnosť pre nás je skutočnou prioritou. V každom prípade diskusia okolo tohto zákona ešte nie je ukončená, pretože dnes bola podaná sťažnosť pred ústavným súdom a týka sa ústavnosti tohto zákona spomínaného. Takže tá diskusia naďalej pokračuje. A napriek tomu, že ten zákon už platí, tak sa o tom ešte diskutuje. Čo sa týka rozvojových cieľov milénia, alebo nových rozvojových cieľov po roku 2015, myslím si, že by sa malo pomáhať predovšetkým krajinám, ktoré ešte svoje ciele nedosiahli, tak aby ich po roku 2015 mohli či skôr dosiahnuť a splniť. Nám sa nepodarilo splniť tieto ciele v mnohých oblastiach, ale napríklad čo týka všeobecného vzdelávania. Tam sa nám podarilo splniť skoro všetky cieľe, ale zase na druhej strane, keď sa pozrieme na oblasť boja proti chudobe, tak tam ešte nie a to sú ciele, ktoré súvisia s rozvojom. No a čo sa týka našich priorít, tak tie štáty, ktoré ich ešte nedosiahli, tak sa ich musia pokúsiť dosiahnuť v druhej fáze čo sa týka hospodárskych partnerstiev, tie sú pre nás veľmi dôležité a my sme naozaj pozorní, obozretní, vedieme diskusie na túto tému. Myslím si, že tieto dohody by mali naďalej platiť, pretože sú zárukou pre rovnováhu záujmov. O tom celé to partnerstvo vlastne musí byť. A čo sa týka toho, že by Burundi bolo jednou z najskorumpovanejších krajín, tak si myslím, že dnes tomu už tak úplne nie je. Problém však máme. A naposledy sa to povedalo, to zaznelo v júni, ja som bol vo Washingtone, hovoril som tam s asesormi Svetovej banky a tam zaznelo, že Burundi zaznamenalo obrovský pokrok napriek tomu, že bude trvať nejakú dobu, až sa to premietne do konkrétnych čísel a do štatistík. Takže keď sa pozrite na publikácie Transparency International, tak minulé, minulý rok sa tam hovorilo o piatich afrických krajinách. Sústredovali sa na korupciu a Transparency International uznala, že Burundi zaznamenalo pokrok. Najprv sme boli na poslednom mieste, no a potom sme sa dostali až na druhé miesto medzi týmito piatimi krajinami africkými. A ukazovatele to hovoria veľmi jasnou rečou, pretože táto správa, ktorá je detailná, ukazuje, kde sme urobili najväčší pokrok, predovšetkým v oblasti zdravotníctva. Potom sú aj iné sektory, v ktorých došlo k obrovskému zlepšeniu v súvislosti s korupciou. Bohužiaľ, ďalšia správa, ktorá bola publikovaná v novembri minulého roku, bola to globálna správa. Bohužiaľ, tam boli rovnaké čísla ktoré sú nezmenené v porovnaní s predchádzajúcou verziou. Takže od roku 2005 sme pracovali na správnych reformách, na boji proti, reform, proti korupcii. Vybudovali sme nové súdy, máme napríklad e, dvor auditorov, máme určité opatrenia, ktoré sa nadalej implementujú, taktiež máme daňový úrad, ktorý bojuje proti podvodom a korupcii. No a keď hovoríme o navýšení príjmov z daní v Burundi, tak tam sme zaznamenali určitý náraz od roku 2010 a tento nárast v podstate e, pochádza zo zniženia miery korupcie. No a bolo viacero prípadov, keď ľudia boli za korupciu odsudení do väzenia alebo boli prepustení. Teraz hovorím o štátnych úradníkoch. A pokiaľ sa teda dokázalo, že boli zaplatení do nejakého korupčného prípadu, boli prísne potrestaní. My máme určité štatistiky v súvislosti s, s, s zabavením takto nadobudnutého majetku. Boli to stovky miliónov. Tieto peniaze sa nám podarilo dostať naspäť. Máme špeciálnu antikorupčnú brigádu, ktorá vykonáva túto prácu. V posledných rokoch, no od roku 2010 nedošlo k žiadnym veľkým korupčným škandálom v našej krajine a prípady, ktoré sa dohrali pred rokom 2010, tak už sa momentálne vyšetrujú. A vyzerá to tak, že niektoré z týchto prípadov boli len E, falošnými prípadmi. Napríklad sa hovorilo o prípade Interpetrol, o 40 miliardách spreneverených. Niektoré z týchto prípadov sa v skutočnosti neodohrali, boli nastražené. Ale niekedy sa ukázalo, že tam nedošlo k nejakej prehnanej platbe, pretože boli doložené potrebné dokumenty. Takže sú tu takéto prípady, na druhej strane sú tu aj prípady korupcie a tie riešime a snažíme sa ich vyriešiť čo najskôr. Takže od roku 2010 nedošlo k žiadnym veľkým korupčným e, alebo prípadom korupcie. Toto dokazuje, že náš štát zaznamenal pokrok pri implementácii deklarácie prezidenta republiky, ktorý povedal, že bude absolútne nulová tolerancia voči sprenevere a korupcie v Burundi. A na všetkých ministerstvách teraz pracujeme na vytvorenie národnej stratégie pre dobré, dobrú vládu a boj proti korupcii a taktiež riešime menšie prípady korupcie. Chcel by som vás opäť uistiť, že skutočne na tom intenzívne pracujeme. A rád by som využil túto príležitosť a pozval vás ako poslancov Európskeho parlamentu na návštevu do Burundi. Tak, aby sme mohli viesť otvorenú diskusiu a uvidíte sami na vlastné oči, aký pokrok sme dosiahli v našej krajine. Uvidíte tam aj výzvy, ktorým čelíme, uvidíte to všetko na vlastné oči. Niekedy sa z médií dozvedáme o senza- senzáciách, o neuveriteľných príbehoch, ale keď prídete, tak to uvidíte na vlastné oči a budete môcť sa sami rozhodnúť ohľadom primeranej čiastky, ktorú potom pošlete do Burundi, aby ste nám pomohli. Ďakujem. Vaša excelencia, želáme vám aj celé vašej delegácii výborné pokračovanie vašej misie a vašej krajine želáme úspech e, vášho programu rozvoja. E, tiež vám želáme e, mier nielen vašej krajine, ale aj celému regiónu Veľkých jazier. Ďakujem pekne a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem pekne, že ste ma tu takto pekne prijali. Dovidenia.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 continue. Ça, c'est fait. Allez, on va continuer. Je vois que les Espagnols sont en... Dobre, takže pokračujeme. Pozerám, že Španieli sú dnes veľmi fit. Chers collègues. Takže kolegyne, kolegovia, podľa programu pokračujeme stanoviskom pána Michela. Ďalší postup delegovania legislatívnych právomocí a kontrola členskými štátmi, pokiaľ ide o vykonávanie vykonávacích právomocí komisie. Ide o stanovisko nelegislatívneho charakteru pre výbor Júri a dávam slovo spravodajcovi pánovi Mičelovi. Nech sa páči, predložte nám alebo prezentujte nám váš návrh stanoviska. Ďakujem, pani predsednička. Ako spravodajca pre tento pre tento spis za Jury. Tu chceme posilniť úlohu Európskeho parlamentu v rámci legislatívneho postupu v súvislosti s nástrojom DCI. Keď Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, tak sme mali veľké očakávania, že články, ktoré sa týkajú delegovaných a vykonávacích aktov, posilnia demokratickú legitímnosť únie a nášho parlamentu. Okrem toho sme dúfali, že tieto akty zjednodušia postup, legislatívny postup v EÚ a zlepšia účinnosť tohto postupu, avšak to sa ešte nepremietlo do reality, tak ako sme to predpokladali. Josef Saja, ktorý je spravodajcom za e, výbor Júri, v súvislosti to správou povedal, že Výber medzi delegovanými a vykonávacími aktami v rámci legislatívneho postupu spôsobuje mnohé problémy e, v súvislosti s mnohými legislatívnymi aktami aj pri zosúľaďovaní jednotlivých aktov s Lisabonskou zmluvou. Chceme identifikovať oblasti, ktoré spadajú pod jednotlivé výbory v Európskom parlamente. Chceme nájsť priestor na zlepšenie tým, že poskytneme praktické riešenia všetkým, ktorí sa zúčastňujú tohto legislatívneho e, postupu v súvislosti s, s delegovanými aj vykonávacími aktami. Takže v prípade nástroja DCI Európsky parlament ustanovil postup demokratického prešetrenia alebo preskúmania súvislosti s vykonávacími opatreniami v rámci politického dialógu s Európskou komisiou, zatiaľ čo Európsky parlament má naozaj obrovské skúsenosti s týmto postupom. A čo sa týka rozvojovej spolupráce, tak tam vykonávacie akty sa často zakladajú na predchádzajúcej konzultácii s tretími, stran- s tretími stranami. A to znamená, že zmeny v neskorej fáze bývalého komitologického postupu sú potom obťažnejšie. No a v svetle tohto chcem zdôrazniť, že informácie, informovanosť a dialog s parlamentom povedú k účinnejšiemu využívaniu e, preskúma, e, kompetencie na preskúmanie Európskeho parlamentu. Takže vyzývam, pohovoríme komisii, že musí byť postup, kde pracovné metódy Európskeho parlamentu v súvislosti s vykonávacími aktami musia byť e, potvrdené. Taktiež parlament musia dispozície napríklad programy, zasadaní, návrhy textov, taktiež na prípravné zasadania, ktoré organizuje komisia. Čo týka delegovaných aktov, tam som trval na využívaní delegovaných aktov, kdekoľvek e, padajú nejaké strategické rozhodnutia v súvislosti s financovaním a s plánovaním. Toto je naozaj zásadné pre parlament a pre naše rokovania, v súvislosti, naše rokovania o nástroji DCI. Stanovisko tvrdí, že predovšetkým e, v strategických oblastiach sa nemôžu používať len vykonávacie akty. A máme tu tieto komplexné nástroje financovania, ako je DCI. Tam by e, všetky e, kompetencie mali byť definované v rámci základného právneho aktu. Toto stanovisko taktiež namieta proti argumentu z oznámenia komisie ohľadom prvej tabulky zjednodušenia pre finančné finančný rámec 2014 až 2020, e, ktorý ho, ktorá hovorí, že využívanie delegovaných aktov pri komplexné nástroje financovania by v podstate šli proti princípom flexibility, účinnosti a zjednodušenia ako my, zvolení zastupcovia európskych občanov, je pre nás potrebné, aby sme mohli mať definitívne slovo v dôležitých oblastiach. Myslím si, že toto je účinnejší prístup a je to v súlade s úlohou parlamentu eh, a so Lisabonskou zmluvou. Tento výbor je naozaj zásadný pri preskúmavaní eh, implementácie nástroja DCI. Parlament musí skúmať to, čo funguje v rámci nástroja DCI a to, čo sa ešte musí zmeniť. A teším sa na spätnú väzbu zo strany kolegov poslancov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chce sa niekto z poslancov vyjadriť? Všetci s pánom Mičom súhlasia? Pán Gorenc. Mrzí ma, že spravodajca k DCI tu nie je momentálne. Ja za svoju osobu som už povedal všetko, opakovane. Neviem, počo by som opakovala, aké sú moje stanoviská. Lebo kolegovia vedia, čo si myslím. Vie to aj komisia, vie to aj rada. Mrzí ma, že situácia vyzerá takto my sa snažíme veci riešiť. Myslím si, že Európsky parlament a jeho právomoci musia byť zachované. Prišli sme s návrhmi s cieľom tie ťažkosti, ktoré spomína komisia riešiť. Ak tu komisia je prítomná, rád by som si vypočul, ich eh, názor? Sú tu nejaké nové prvky, ktoré sa vyskytli? Áno, áno, dáme slovo komisii. Nech sa páči. Máte slovo. Pán Grimo. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujeme pánovi Mičelovi za prezentáciu jeho správy. V tejto fáze nemáme žiadne nové prvky Dúfame, že diskusia budú pokračovať, sa sú nejaké pokroky. V prípade iných nástrojov boli rovnaké otázky a pokroky sa dosiahli, takže dúfam, že sa to podarí v najbližších týždňoch aj v prípade tejto problematiky. V tejto súvislosti sme sa snažili e, prekalkulovať, prepočítať, ako to bude vyzerať e, s kalendárom, s tým omeškaním. Takže my už máme určité omeškanie. E, súhlasíme s vami, že je potrebné veci urýchliť, sflexibilniť, tak aby sme našli nejaké riešenie. OK, je repasse la parole à M. Mitchell pour conclure. Pán Mitchell, uzavrite to. Ďakujem, pani predsednička. Už nemám čo k tomu dodať. Juste une question euh, à propos de la... Otázočka k tomu plánovaniu Uvedomujeme si samozrejme, že legislatívne akty musia byť uzavreté na čas. Ja som z ostatných vec expertov vyrozumel toľko, že náš prístup nebude oddalovať to plánovanie. Naopak, my chceme napredovať v tejto oblasti. Vy predsa môžete vstúpiť do kontaktu s partnerskými krajinami my vám v tom nebraníme, naopak vás v tom podporujeme. A tie dve verzie, ktoré boli navrhnuté Európskemu parlamentu, čiže buď to konzultácia od krajín k Ukrajine alebo delegované akty, ja si myslím, že váš program dialogu s partnermi, že ten musí prechádzať tejto etape. Ja osobne by som bol rád, keby som tú miestnosť opustil s pocitom, že naša práca v oblasti delegovaných aktov doteraz, aspoň teda doteraz, ani o sekundu neomeškala e, plánovanie, začiatok toho plánovania. Je to tak? Excusez-moi maintenant, monsieur Mitchell, si vous voulez... Euh. Pán Mitchell sa tiež hlasí, nech sa páči. Ah, OK. Či nie komisia, nech sa páči. Allez-y, prenez la parole. Oui, merci. A ďakujem, pán Gorenz, za túto otázku. Áno, áno, ako viete, my sme vám to celé odprezentovali. My teraz e, to plánovanie spúšťame. Musia byť určité prípravné práce ukončené, pretože keď budeme mať e, konečné riešenie, ako to bude s delegovanými vykonávacími aktami, tak musíme byť pripravení. Čiže po, príprave, po prijatí tých eh, základných aktov budem potrebovať eh, na prípravu delegovaných aktov, ak také budú minimálny čas, lebo na tú prípravu, na to spísanie, na preklady treba určitý čas a potom to ešte potrebuje na schválenie určitý čas eh, každý kolegislator. A to chvíľku trvá. Podľa našich odhadov je to takých 10 až 20 týždňov. Lebo sú to legislatívne akty, vyžadujú si čas a potom začne ten strategický dialog. Takže to celé trochu potrvá. A nejde o to, že by sme to plánovanie, to programovanie nejako oddialovali. My sme v dialogu s partnerskými krajinami eh, v teréne a tak ďalej eh, kontakty pretrva, pretrvávajú, ale kým nemáme to konečné rozhodnutie, tie programy, programovacie dokumenty nebudú môcť byť prijaté. To bude možné urobiť až neskôr. Tak toto vyzerá. My budeme robiť, čo bude v našich silách. Toto je len e, taký odhad, taký výpočet. Dnes po obede bude trialog. Ale pokiaľ ide o ten postup, e, pokiaľ ide o to, koľko to trvá, tie jednotlivé postupy, tak e, s tým sa nedá nič robiť. Pán Görens, ešte chcete niečo povedať? Hej, ešte by som mal otázku problém s prekladom delegovaných aktov. Ide o text kvázi legislatívny, takže to trvá chvíľu. No my ako parlament by sme mohli byť otvorení. Nemôžeme si zvoliť nejakú ľahšiu formulku, vzhľadom na tie praktické problémy v duchu zdravého rozumu. To by sa malo dať nejako riešiť my ako spoluzákonodárca, vy ako exekutíva by sme spolupráci mali mať možnosť prekonať tento problém, pretože toto nie je nejaký neprekonateľný, nejaká neprekonateľná prekažka. Je vais donc maintenant passer la parole à monsieur Mitchell. Dobre, teraz pán Mitchell, nech to uzavrie. Ja vás nechcem prerušovať. Nechcem prerušovať vašu, komis- vašu diskusiu s komisiou. Čo sa dá povedať? Súhlasím s Charlesom. Musíme nájsť riešenie, ktoré bude priateľné pre obe inštitúcie. A my nechceme, aby tu došlo k nejakej konfrontácii, ale nemá zmysel, aby komisia hovorila parlamentu to, čo rada urobí alebo ne, neurobí. Dokáte predstaviť situáciu v USA, keby niekto povedal kongresu, Senát neurobi toto, alebo Senát, aby povedali Senátu, že kongres niečo neurobí. Podľa Lisabonskej zmluvy komisia nám musí pomáhať vymazať alebo zmierniť naše rozdiely a byť takým mediátorom medzi našimi inštitúciami. Myslím si, že tom dopracujeme skôr či neskôr, ale chápem, že sú tu určité problémy. Z môjho pohľadu je to jasné. My sa nevzdáme žiadnych legislatívnych e, právomocí. Takže toto je východiskový bod. Uvidím, ako to dopadne s nástrojom DCI. Ja určite sa budem držať tejto línie, že naše zákonodárne právomoci sú stanovené naprieč všetkými výbormi. Ďakujem. Ďakujeme pekne. 15. júla o 17. je lehotná pozmeňovacie návrhy a hlasovať sa bude 17. septembra. A teraz ďalšia veľmi zaujímavá téma. Je to náklady v prípade neexistencie únie v rozvojovej politike, zvýšenie koordinácie darcov z EÚ. Ide o iniciatívu Žáka Delora, e, teda koľko by stalo, keby sme nemali Európu. Ale bola tu snaha poukázať na oslabenie e, európskych e, krajín v ekonomickej oblasti vzhľadom na integráciu, teda neúspechy, prípad neúspechy integrácie. Čiže čo by toto spôsobilo v rôznych oblastiach, vrátane rozvojovej politiky, toto je znova aktuálna otázka, pretože aktuálna ekonomická kríza nás núti hľadať inovatívne mechanizmy na riešenie otázky, ako urobiť viac v oblasti rozvoja s obmedzenými zdrojmi EÚ a členských štátov. My sme požiadali o vypracovanie štúdie, čo by sa udialo, keby sme nekoordinovali náš našu politiku v oblasti rozvojovej pomoci. Joe Dunn nám teraz odprezentuje výsledok tejto štúdie. Tento dokument vychádza zo štúdie Nemeckého inštitútu Südwind. Táto štúdia bude predložená v septembri. Výsledok iniciatívnej iniciatívy bude pokračovať. Gay Mitchell to má na starosti a našim cieľom je požiadať komisiu o predloženie legislatívneho návrhu na posilnenie koordinácie rozvojových politík. Takáto koordinácia by mohla ušetriť 850 miliónov eur a prekonať fragmentáciu, ktorá momentálne v európskej politike rozvojovej pomoci existuje. Máme tu doktora Štefana Klingedila, ktorý je šéfom oddelenia pre bilaterálnu tátom spoluprácu eh, Nemeckého inštitútu pre rozvojovú politiku v Bone. Takže ja by som dala najskôr slovo kolegovi Geovi Mičelovi, spravodajcovi eh, pre eh, legislatívu UNITA. Takže pán Mičel má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že ste to veľmi dobre uviedli, tú moju správu. A predtým, než si vypočujeme niečo viac o tejto téme, tak by som chcel povedať, že ďakujem skutočne jednotke pre pridanú hodnotu v Európe. Je dobré, že máme takúto jednotku, takéto oddelenie, ktoré má na starosti tieto čísla. Komisia pred pár rokmi publikovala správu, ktorá hovorila, že pokiaľ by bola koordinácia medzi členskými štátmi a Európskou úniou lepšia v súvislosti s darcovstvom a rozvojom, tak by sme mohli ušetriť až 6, bil, 6 miliard eur ročne je ťažké to posúdiť, ale táto správa, a tu nechcem predbiehať, to, čo nám povie Stefan Klingebil, ale táto správa ukazuje, 800, že 850 miliónov eur z tohto by mohli byť e, ušetrené na transakčných nákladoch. To je naozaj veľa peňazí. Je to dôležité pre našich voličov. Pokiaľ by sa to dozvedeli, tak by to bol naozaj veľký škandál. 23 tisíc e, detí denne umiera a my máme peniaze, ktoré by mohli pomôcť, ale nerobíme to. Z rôznych dôvodov. Aké sú tieto dôvody? Keď sa pozrieme na tieto dva protichodné príklady, Pozrieme sa napríklad na Mianmarsko, na Barmu. Tam vidíme, ako sa cituje v správe, že tam ľudia chceli sa dostať na zoznam donorov. Títo ľudia chceli v podstate strčiť nohu do dverie, aby som to povedal obrazne. A v správe vidíte, čo sa tam stalo. Skutočne tam bol obrovský príliv donorov a bola tam veľmi malá miera koordinácie. Keď sa pozrite na druhej strane asi na Rwandu, tak tam to, to bol vzor účinnosti zdrojov. Bola tam skvelá koordinácia aj s rvanskou vládou, takže na tom vidíme, na tomto príklade, že je to možné a musíme trvať na tom, že ide a že my máme vôľu umožniť to. No jediný spôsob, ako sa nám to môže podariť, je, že budeme spolupracovať s národnými vládami. Pretože tu máme dva oddelené rozpočty. My financujeme jeden z nich a členské štáty financujú časť toho druhého, alebo časť toho prvého. Takže v podstate my ako poslanci Európskeho parlamentu a rovnako ako poslanci národných parlamentov sa zaujímame o tieto otázky. Musíme tlačiť na radu, aby s nami lepšie spolupracovali, aby sme lepšie koordinovali naše finančné dary. Musíme sa koordinovať aj s národnými parlamentami, takže budeme mať e, návrh legislatívneho aktu do stretnutia výboru 17. septembra. No a potom sa už musím opýtať sami seba, čo môžeme my ako poslanci robiť pre lepšiu koordináciu s národnými parlamentami. Mňa napríklad vyzval predseda Írskeho výboru pre zahraničné záležitosti, aby som tam prišiel, aby som tam mal prejav. My teraz šetríme. Ale je škandálne, aby sme takto využívali peniaz daňových poplatníkov. Ďalej musíme zapojiť do celého procesu mimovládne organizácie, musíme mať v dispozícii riadne akčný plán ohľadom koordinácie a myslím si, že skutočne sme, bola odvedená dobrá práca na tejto správe. Bola odvedená aj veľmi rýchlo. A vidíme tu také rady ohľadom toho, čo sa dá robiť. A pán predseda, myslím, že by sme sa mali riadiť touto správou a mali by sme sa snažiť zaručiť, že sa budeme dobre koordinovať s národnými parlamentami a budeme naliehať na lepšiu koordináciu, pretože potom z toho budú ťažiť ľudia, ktorí sú najodkázanejší a ako bolo už povedané, nemôžeme naďalej takýmto spôsobom e, vynakladať peniaze daňových poplatníkov. Takže ďakujem a ďakujem aj Európskej jednotke pre pridanú hodnotu. Je naozaj skvelé, že taká jednotka existuje, mala by byť v každom národnom parlamente a my sme naozaj veľmi šťastní, že ju máme v našom Európskom parlamente. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, hm, mal slovo pán Jordan, vedúci jednotky pre európsku pridanú hodnotu. Ďakujem pani predsednička, je to privilegium pre mňa byť tu. Ďakujem, že ste ma pozvali, môžem byť veľmi stručný. Uh, a následne bude detálnejšia prezentácia, ktorú odprezentuje pán profesor Klingenbild. My máme novú službu, vytvárame nový druh dokumentov. Je to možno, že trošičku zavádzajúce, že sa to označilo ako štúdia. To je dokument, ktorý bol vám predložený, ale v podstate to bolo vytvorené, ten dokument interne. My sa pri tom opierame o um, E, inputy expertov, tak ako od pána Klingebelta, ako aj od ostatných. E, táto nová služba, ktorú by sme mali my prinášať, je um, realizovať naše povinnosti v zmysle Lisabonskej zmluvy a pomôcť parlamentu nájsť nástroje na túto realizáciu. My vieme všetci, že komisia má za úlohu navrhovať um, isté nástroje, ale nevidíme, prečo by nemohol aj parlament robiť návrhy, ktorý by, ktoré by potom boli pretavené do príslušnej podoby. Toto je teda text, um, my sme odviedli kus práce. Uh, my chceme podporovať iniciatívne legislatívne správy. Poprvýkrát eh, je to niekedy eh, si to vyžaduje samozrejme vysoko, vysokú poľskú analýzu, čo sme sa pokúsili urobiť. A my by sme chceli odovzdať správu, ktorá sa bude zakladať na eh, vstupoch od špecialistov. My máme troch. Pán Klivenbild presne popíše, čo urobil v v doteraz takej bezpríkladnej práci eh, a v prí, bola urobená prípadová štúdia. Mali sme tu tiež eh, input od profesora Wikstema. A čo sme vlastne zistili? Je to uh, strategická otázka, nie je to byrokratická otázka. Máme tu dve konštatovania. Za prvé, Európska únia je uh, najväčší kolektívny donátor v rámci celého sveta, to znamená jednotlivé členské štáty majú potenciál byť najefektívnejšími donátormi, ale doteraz tomu tak nebolo. A presne toto je ten rozhodujúci bod, tá chýbajúca koordinácia alebo suboptimálna koordinácia, to znamená, že ten potenciál, ktorý máme na úrovni EÚ, sa nevyužil. Samozrejme, tu máme mechanizmy na lepšie e, na lepšiu koordináciu, máme tu delbu práce, máme tu programy, ktoré ukazujú, čo sa robilo. Samozrejme vieme, že to boli paralelné práce, že tu je medzi, že jednotlivé rozvojové agentúry si konkurujú a tak ďalej a tak ďalej. No a toto je briliantne ilustrované v tej dopadovej štúdii. Uh, ktorá hovorí o tom, že je 18 donátorov v rámci EÚ, hoci, tá, e, hoci to hovorí tiež o tom, že to v podstate e, je potom fragmentovanie tej pomoci. V Mianmare sme takisto videli, že to nie je celkom dobré a potom Európska únia e, sa potom nevníma ako riadny hráč, ako aktér v tejto pomoci. Takže si kladieme otázka, aké sú náklady, ktoré sú s tým spojené. Myslím si, že ma profesor nám môže ešte detálne o tom viac povedať. A ide o to, aby e, to viedlo k lepšiemu výsledku. Ako pán spravodajca hovoril, existuje zmluva na určité obnosy prostriedkov, ktoré by sa prípadne mohli ušetriť tým, že sa zabráni zdvojenej práci, že sa vytvoria synergické efekty a že tá pomoc bude efektívnejšia ako taká. No a pokiaľ by e, boli e, v rámci tých krajín lepšie, lepšie vzorce pre, za, pre poskytovanie pomoci, tak by sme takisto niečo ušetrili. Potom, e, tu máme úspešnú koordináciu, e, ktorá však súvisí väčšinou s tým, že vláda e, Vláde sa podarilo koordinovať agentúry. Ko- agentúry, e, zdá sa, ni sa nevedia skoordinovať a robila to vláda ktorej, e, krajiny, ktorej, pomoc sa pos- ktorej sa pomoc poskytla. Ďalšie rozhodnutie to je úloha e, tohto výboru a e, správodajcu z tohto výboru urobiť závery z, tejto, z tohto dokumentu. Nám je jasné, že musíme jednoducho nájsť rovnováhu medzi lepšou koordináciou a zabezpečením e, sledovania priorit členských štátov. Samozrejme, e, tieto politické závery e, ktoré zdá sa, sa urobia, je, že mal by byť záväzný, mal by existovať záväzný nástroj, ktorý by uh, E, sa mohol potom definovať prípadne vo vašej ďalšej správe mm, vo svetle dnešnej diskusie, potom tento dokument dokončíme a pokiaľ mi dovolíte, udelím slovo pánovi Klingenbildovi. Áno, ďakujem veľmi pekne. Hovorí pani predsednička a pán Klingenbild, nech sa páči. Pani predsednička, vážené dámy a páni, dobré popoludne. Ja som sa veľmi teším, že vám môžem zhrnúť niekoľko aspektov z našej štúdie. Najskôr mi dovolte uviezť zásadné fakty. Koordinácia pomoci nie je nič veľmi nového, ale existuje veľké množstvo súkromných a verejných donátorov, ktorí preto a preto je tu tá fragmentácia pomoci a máme tu rôzne čísla od jednotlivých donátorov, ale aj počet intervencií, projektov, programov a tak ďalej a tak ďalej. Na tomto pozadí je potrebné urobiť koordináciu takéto pomoci tak, aby sme eh, dostali príslušnej úlohe aby sme zamedzili tejto fragmentácii. A teraz, keď hovoríme o koordinácii takéto pomoci, tak treba si definovať následovanie. To sa e, týka aktivít jedného alebo viacerých donátorov e, za gestie partnerskej krajiny a tieto aktivity potom majú za cieľ e, programy a postupy príslušnej pomoci harmonizovať. Teda ide vlastne o to, aby sa maximálnej možnej miere zosilnil výsledok a aby sa efektívne využívali využívali príslušné prostriedky. Takže oblasti koordinácie EÚ my diferencujeme medzi troma rôznymi úrovňami. Za prvé tu máme politickú úroveň, len aby som uviedol niekoľko príkladov. Napríklad eh, fórum, Dobre, zároveň e, v rámci tohto fóra sme e, zistili, že tie členské štáty e, hovoria jedným hlasom. Toto teda nevedlo síce k tomu, že by sa Európska únia vnímala ako jedna jednotka. Samozrejme, fórum z niektoré fóra z minulosti sú takisto veľmi dobrým príkladom uh, Eh, výdarnej pomoci. Keď si ale pozrieme teraz túto situáciu a rozanalizujeme ju, musíme skonštatovať, že máme ešte stále dosť málo pokroku pri koordinácie pridelovania pomoci eh, pretože mnohé úsilia sa eh, orientujú na túto úroveň. Potom by som chcel citovať kódex správania sa a tu ide o tie o tú komplementaritu e, cez e, jednotlivé sektory. Takže ide o otázku, na čo sa koncentrovať, keď ide o jednotlivé sektory. A, tá, a tento, e, toto východisko sa používa len v niektorých krajinách, čo je škoda. Ďalší príklad, ktorý je veľmi dôležitý, spočíva tiež v tom, že je teda spoločné e, programové plánovanie, e, sa snaží o zlepšenie koordinácie. Samozrejme, môžeme uvieť niekoľko príkladov takéto koordinácie, ale je ešte príliš skoro e, urobiť si obraz o to je to celkom stave. Samozrejme, čo môžeme povedať, že je tu určite pozitívny ale samozrejme určite negatívny aspekt. Teraz niekoľko príkladov. Napríklad um, východisko, ktoré podporuje uh, rozpočet. Toto je uh, taký input, ktorý e, sa vidí ako špeciálna európska modalita. Toto je vlastne vlastnosť implementovať na úrovni uh, Eh, harmonizovať pardon, na úrovni implementácie. Iným príkladom, príkladom je blending, to je eh, také východisko, ako sa môžu zdroje eh, previazať a skoordinovať v rámci jednotlivých aktérov. To je tiež veľmi konkrétny príklad na úrovni implementácie. Môj kolega už vysvetlil, že sa, um, sme sa mohli koncentrovať na uh, dve krajiny, Myanmar, jedna z nich. A tu je, toto je krajina, ktorá e, momentálne podlieha veľkým zmenám a reformám. A toto viedlo k úplne novým, uh, novej štruktúre donorov. Uh, a bol, bol tu taký, taký veľký záujem o túto krajinu a e, práve takýto obrovský záujem e, viedol k nekoordinácii alebo k veľmi nízkej miere koordinácie, by som povedala, dokonca by som to označila ako ex post koordináciu, pretože e, tam sa poskytovali informácie potom, ako sa už nejaké rozhodnutie urobilo. A v Mianmare sme takisto zažili Eh, potenciálne trade-outy eh, v rámci eh, tej snahy získať rýchle výsledky a toto bolo skutočne takou skutočnou výzvou. Ďalej v Miamere zažívame, že jednotlivé členské štáty mali námietky voči tom, tej pridanej hodnote uh, takého spoločného programu. A okrem toho chcem ešte, uh, musím ešte raz počiarknúť, že EU tam nebola v septembri, zrejme budeme, uh, delegácia EU tam nebola dotiaľ zastúpená, asi v septembri tam bude úplná delegácia a to je tiež dôvodom pre európske inštitúcie. Um, uh, teda ako odôvodniť e, taký e, nie práve najvhodnejší vstup. Ehm, pri implementácie sa EU považuje z takého pioniera ehm, respektíve pri hodnotení efektívnosti e, tejto agendy. A to rozdelenie práce, to nie je nielen v Európskej únie, ale pre všetkých donátorov, to bolo možno e, úspešnejšie aj na základe toho, že vláda vyvíjala určitý tlak. Máme ešte niekoľko príkladov a z mojej perspektívy sa ukazuje veľký potenciál pre spoločné plánovanie programov. Ja by som teraz prešiel k trom možným oblastiam pre zvýšený, eh, zvýšenú možnosť alebo zvýšený úžitok z takej koordinácie EÚ. Takže hospodárske eh, zisky a transnárodné náklady. Samozrejme, musíme rozlišovať medzi nákladmi, ktoré majú uh, beneficienti a donátori. Potom tam sú samozrejme služobné cesty a tak ďalej a tak ďalej. A v tejto oblasti je veľmi dôležité upozorniť na skutočnosť, že tu je ešte veľký potenciál na koordináciu hospodárskeho zisku napríklad pri transakčných nákladoch. E, toto sme podložili takisto mnohými e, prepočtami a do istej miery je možné kvantifikovať zisk. E, tá druhá oblasť a túto oblasť musíme ešte viac akcentovať, to je posilnený výsledok a zlepšený výsledok. teraz e, skutočne nie je úplne možné, aby sme prepočítali veľmi presne tie čísla, ale je dôležité skonštatovať, že beneficienti príjmatelia tejto pomoci ju môžu skutočne aj využiť. Dovolte nám počiarknúť jeden aspekt, napríklad vzor priraďovania, pretože toto môže viesť e, k situácii, respektíve to sa dá tiež riadiť, e, že či tá pomoc je príliš vysoká alebo príliš nízka. Ale na tej úrovni špecifickej pre krajinu to môže byť totižto veľmi dôležité. Uh, aby sa dospelo k istým pozitívnym výsledkom a v krajinách, ktoré e, chcú využiť e, kapacitu, tam je možné, že tie kapacity e, sa potom nadmerne využívajú. No a koordinácia nákladov, koordinácia nákladov nie je vždy uh, úplne, úplne vhodná, pretože niekedy môže byť veľa týchto uh, koordinačných stretnutí, ktoré potom sa omeškajú výsledky alebo omeškajú sa uh, postupy, pretože príliš veľa úsilia sa venuje koordinácii a nie tej skutočnej, uh, skutočnej práci. No a z perspektívy perspektívy tých beneficientov, primateľov pomoci, môže viesť koordinácia tiež k jednej takej veľmi posilnenej pozície, pozícii e, donátorov, spoločnej pozície donátorov a nevždy je to e, pre beneficientov výhodné. E, záverom mi dovolte skonštatovať následovné tento náš dokument a prieskum ukazuje, že e, zvyšná miera koordinácie poskytuje pridanú hodnotu. To je absolútne jasné a jednoznačné. A ja by som takisto povedal, že úplne integrovaný európsky prístup by, po, by poskytol najväčší, najväčšiu výhodu na pozadí skutočnosti, že sa európska, eh, európska pomoc bude integrovať, ale samozrejme to sú ešte ďalší donátori. Eh, nie je tu žiadna monopolná situácia, kde by bola Európska únia ako jediným donátorom. Spojené štáty, Japonsko a ďalšie multilaterálne organizácie by existovali aj naďalej. A zároveň by sme však mohli využívať e, potenciálne výhody z takejto koordinácie, ale to je skôr v teoretickej, na teoretickej úrovni. Potom mi dovolte počiatnúť ešte jeden aspekt. Je veľmi dôležité, aby sme sa zaobrali aj politickou štruktúrou týchto donátorov. My sme to urobili a sú to veľmi silné stimuly pre takmer žiadnu koordináciu, treba povedať. Členské štáty tí majú záujem na tom, aby boli oni viditeľní. E, myslíte teraz napríklad len na to, aké problémy sú e, pri kolektívnych opatreniach, alebo e, sú napríklad krajiny, ktoré sa zastávajú veľmi silne bilaterálne orientovaného členského štátu tieto niekedy e, zmiznú v takej celkovej skupine. My si myslíme, že máme veľmi dobré nástroje pre koordináciu, máme tu kódex správania sa a tak ďalej a tak ďalej a môžeme uh, si tu urobiť niekoľko oblastí, kde máme ďalšie možnosti, napríklad spoločné konzultácie, spoločné rokovania, alebo prípadné e, spoločné plánovanie, e, také monitorovanie a získavanie údajov. No ale my v podstate máme dobré nástroje, e, takže je to vlastne problém koordinácie, ktorá je momentálne dobrovoľná, pretože každému aktérovi e, je dané, že môže povedať, že nie som ochotný podstúpiť koordináciu, ale na budúce možno, že nie. No a takto môžu vznikať situá- také situácie, ako ich máme dnes, že uh, sa tá koordinácia v skutočnosti nedieje. To, čo chcem povedať, je, že politická úroveň um, na lokálnej úrovni je niekedy, uh, niekedy uh, taká od, um, odlúčená. Napríklad parlament robil rezolúciu maj, že, kedy sa hovorilo, že áno, sme za to, aby sa Myanmaru poskytla pomoc. No ale uh, ten obraz uh, skutočný je nejaký iný, pretože tí aktéry nie sú presvedčení o tom, že tento vstup je taký dobrý. My sme práve v zásade e, a pri pochopení tej skutočnosti sme urobili 5 scenárov, ktoré sú možné. Ten prvý scenár je bilateralizácia e, politiky pomoci. To znamená, že to je e, znížená miera politickej vôle aktérov a donátorov eh, harmonizovať svoje, svoje postupy a koordinovať. Toto by eh, však znamenalo navýšenie náklad, jednotlivých nákladov. Eh, druhý scenár je business as usual. To znamená, že tie stávajúce nástroje, existujúce nástroje sa ponechajú, ale v skutočnosti tam nebude nejaký veľký pokrok. Tretí scenár by znamenal, že môžeme e, rozmýšľať o rôznych rýchlostiach. Napríklad jedna skupina e, rovnako zmýšľajúcich členských štátov by mohla byť takým pionierom, by mohli byť takým predvojom a mohli by e, napríklad vyvinúť také sofistikované metódy pomoci a tá ďalšia skupina by sa mohla od prípadu k prípadu pripojiť. Štvrtá opcia, štvrtý scenár je istá, istou mierou eskaláciou koordinácie. Bola by tam krátkodobá perspektíva, kde e, by existoval pokus e, rýchlo dosiahnuť nejaké, e, nejaký postup a napríklad by sa orientovali na využitie najlepšej praxe. Ďalší aspekt by boli tzv. E, strednodobé koordinačné úžitky e, a koncentrovali by sme sa skôr na také ambicionované, ale také ambiciozne, pardon, e, oblasti podpora napríklad by bola jedna z, takejto, z takýchto oblastí, napríklad intenzifikácie koordinačnej politiky a tu by išlo napríklad o, o koordináciu v rámci vzoru pridelovanie pomoci a na poslednom mieste dlhodobá perspektíva s viac menej e, prísnym e, východiskom pre e, taký spoločný postup európskych donátorov. No a posledný scenár by znamenal takú integrovanú politiku. Obdobne ako v oblasti obchodu by to znamenalo, že e, by sa vlastne prekonávala taká obchodná politika jednotlivých členských štátov a to bola najambicioznejšia úroveň e, celkovej koordinácie. A však na takéto niečo by sme potrebovali úplne nový základ, na, e, v rámci ktorého by sme mali agovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup pour cette euh, présentation. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu. Teraz dám slovo poslancom. Pán Newton Dan ako prvý. Well, thank you very much both to, to... Ďakujem pekne Joeovi a aj tomu človeku, ktorý nám prednesol prezentáciu, ktorá bola extrémne relevantná, veľmi zaujímavá. Rád by som povedal ešte k tomu, čo povedal Gay. Myslím si, že je naozaj veľmi dobré, že takáto že v tomto parlamente trochu ináč než v našom parlamente. Keď tu prišiel náš britský minister, pýtali sme sa ho, ako spolupracuje v týchto otázkach s parlamentom, tak povedal, že on spolupracuje s OSN. To bola úplne a zámerne neužitočná odpoveď. Ale keď hovoríme o týchto otázkach, tak by sme mali využívať stanovisko verejnosti, pretože oni nemajú peniaze, nemajú prácu a tak ďalej. No a my Zatiaľ, čo sa tu pozeráme na túto skvelú prezentáciu, tak sa e, mnoho peňazí vynakladá zbytočne na nejakú duplicitnú prácu. A myslím si, že tam by sme skutočne mali niečo robiť. Monsieur Görens? Pán Görens, prosím. Oui, merci. Je crois que nous sommes au début. Áno, ďakujem. Sme v úvode procesu a táto prezentácia je podľa mňa príležitosťou a tiež takou predzvesťou toho, ako by sme sa mohli ubrať, keď budeme tieto otázky prehlbovať. Som trošku skeptický, lebo keď zrátame všetko, čo môžeme usporiť v tom procese, koordináciou môžeme usporiť, ak všetky tieto úspory zrátame, tak niekedy možno tá suma by mohla byť vyššia než suma tej pomoci, ktorá sa poskutne, áno, trošku to tlačím ad absurdum, ale Vychádzam z tej tézy, ktorá tu odznela. Čo už z toho Gejmičov vo svojej správe urobiť, to je na ňom. Ale z pragmatického hľadiska sa pýtam, čo urobiť z krátkodobého hľadiska. Agenda for Change, tam komisia navrhuje sústrediť sa na tri hlavné sektory v našich intervenciách, v našich aktivitách – ak sa nám podarí tá 29, teda komisia počlenské štáty, dohodnúť na tom, že komisia bude tým lídrom pre všetkých partnerov, pokiaľ ide o správu veci verejných. To bude tá zvolená téma, ktorá prípadne komisii. Čiže ak komisia s partnermi dosiahne veľký pokrok v oblasti správy. Naši partnery, krajiny juhu budú pripravenejšie na koordináciu snách, lebo na nich je to hlavné bremeno. Keď máme partnera, krajinu juhu, ktorá má jasnú viziu svojej budúcnosti, sú tam rôzni aktéry. Myslím, že je to práve tá krajina, ktorá má stanovovať e, tie kritéria. Oni nám musia povedať, čo potrebujú. Čiže keď komisia tie princípy e, riadnej správy verejných e, presadí, naši partneri, keď si osvoja tieto princípy, tak myslím, že tým dosiahneme značný pokrok. To je prvá vec. Druhá vec. Doplňujú to, čo som povedal v prvom bode. Mali by sme mať možnosť členskými štátmi dohodnúť sa na princípoch vyhodnocovania od krajiny ku krajine. A tie hodnotenia by sa mali týkať celku všetkých aktivít, ktoré realizovali ako komisia, tak aj členské štáty. Každé to hodnotenie by malo obsahovať aj také nejaké ponaučenie, čo urobiť lepšie do budúcna. Trvám však na tom, že sú tu určité obmedzenia koordinácie, že koordinácia je vystavená určitým limitom, pretože rozvojová pomoc a politika rozvojovej spolupráce, toto je skôr taký laboratórny projekt alebo viacero projektov. Keby sme mali jednu jedinú možnosť, ako riešiť veci, teda e, riešenie, ktoré e, vyhovuje všetkým. No ale myslím, že v praxi nič také nemáme, pretože sú tu partnerstvá, ktoré sa uberajú úplne novou cestou podľa nových vzorcov, je dôležité zachovať si tú kapacitu, schopnosť e, odkrývať nové horizonty, uplatňovať nové metódy. To neznamená, že spochybňujeme Eh, koordináciu, samotný princíp koordinácie, to vôbec nie, ale je potrebné si uvedomiť, že nie je riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetky krajiny. Takže toľko moje základné úvahy, hoci teda viem, že sú tu určité relatívne jednoduché reformy, ktoré by sa dali urobiť relatívne rýchlo a priniesli by veľké prínosy. Takže ja trvám na tej správe veci verejných, že toto je priorita a tie princípy vyhodnocovania, na systematické vyhodnocovania od krajín k krajine e, pre všetky to zločnili v rámci rozvojovej pomoci, či už zo strany členských štátov alebo Európskej únie. Ďakujem pekne. Teraz pani de Kaiser. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať obom pánom za ich vystúpenia. Ďakujem pekne aj Gavi Mitchell, že sa zaoberá touto témou pretože naozaj vidíme, že sa dá dosiahnuť úspory, keď sa lepšie oboznáme s problematikou v niektorých krajinách. Je to naozaj zrejme. Samotná štúdia. Tam vidím také, nie, nie rozpor, ale také nápetie medzi myšlienkou koordinácie a myšlienkou zviditeľnenia sa, teda e, keď sa nejaká krajina naozaj chce prezentovať ako veľký darca. Väčšina krajín to zrejme e, nerobí z nejakých čisto altruistických dôvodov. Čiže čím väčšia bude miera koordinácie, tým tie ich vlastné snahy nejako zaniknú, už nebudú videní ako hlavný aktér na scéne. Uh, a tuto ja osobne vidím jeden z limitov implicitných, ale veľmi dôležitých pre akékoľvek snahy o koordináciu. Takže to, čo povedal Šal, je naozaj dobré. Takáto špecializácia by možno nebola zlá. Teda EÚ by mala robiť tú správu veci verejných. V tejto oblasti by bola teda pri najmenšom tá koordinácia a potom by jednotlivé krajiny mohli bilaterálne dohodnúť, ako e, vyhovieť tým svojim vlastným záujmom z strednodobého hľadiska. Myslím, že by to mohlo takto fungovať. No ale uvidíme, ako to bude lebo fragmentácia, koordinácia, myslím, že príklad e, Sudanu, e, o ktorom budeme o chvíľu hovoriť, e, môžu byť napomocný. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo komisii. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za prezentácie, ktoré tu odzneli. Naozaj stretávajú s pozitívnym ohlasom v komisii zo pár úvah pokiaľ ide o tú rôznu, rôzne úrovne koordinácie. Hovorili ste o koordinácii na úrovni politik. Máme zmluvu, ktorá hovorí o doponkových e, právomociach EÚ a členských štátov. Máme tu napríklad e, e, jeden veľký úspech Európskej únie, vytvorenie spoločného stanoviska a teda e, členské štáty by sa mali z EÚ nejako dohodnúť v nejakom spoločnom stanovisku. A toto je zakotvené v zmluve. A potom tu máme ďalšiu úroveň, úroveň plánovania. Hovorili sme o dielbe práci, e, geografické rozdelenie, môže to byť veľmi citlivá otázka. Potom sektorálne rozdelenie práce, čiže by sa mohli eh, by si mohli darci, darcovia tie sektory nejako rozdeliť, je to možno zložité, ale dalo by sa nad tým zamýšľať. A potom rozdelenie práce medzi sektormi na úrovni krajina. Tam je tá dynamika momentálne najväčšia to je to spoločné plánovanie, ktoré sa momentálne uplatňuje, čiže plánovanie, ale už nie implementácia. Implementácia sa robí individuálne, tak e, aby tá viditeľnosť jednotlivých aktérov bola stále e, zachovaná. No, rozvojová pomoc a aj koordinácia e, boli predmetom diskusí a rôznych dokonca v 70. rokoch, ale nikdy sa k tomu e, nejako systematicky nepristúpilo. E, až my sme v nedávnom období túto otázku oživili, spustili sme tento proces a myslím, že tam, kde sme 10 ročia zlyhávali, začneme zaznamenávať úspechy, pretože sme identifikovali asi 40 krajín, kde budeme robiť spoločné operácie v najbližších rokoch. V viacerých krajinách sa to už aj deje, napríklad Južný súd Sudan, Laos, Guatemala, Kambodža, Ghana, Ruanda a tak ďalej. Takže máme tu naozaj zmenu povahy, e, zmenu aj rozmerov tej koordinácie, lebo e, tá koordinácia e, sa deje, je to spoločná, spoločné plánovanie, nielen koordinované, ale spoločné plánovanie medzi EÚ a členskými krajinami. Čiže aké prínosy to má? Je to účinnosť našej pomoci, ktorá sa zvýši vzhľadom na zníženie fragmentácie, e, tak ako to tu správne odznelo. EÚ a členské štáty majú teraz veľmi fragmentovanú pomoc, e, čiže fragmentácia darcov sa deje aj v EÚ a vďaka spoločnému plánovaniu sa toto rieši, čiže znižuje sa fragmentácia. Potom e, transparentnosť a viditeľnosť sa zvyšujú, stále sa týka efektívnosti pomoci a ďalej e, sa tým posilňujú aj naše externé aktivity prostredníctvom zlepšeného dialogu s našimi partnermi. Takže sú takéto dve komponenty, ktoré sú veľmi dôležité a pomáha to aj našim delegáciám, delegáciám EÚ. V... Tieto môžu byť aktívnejšie. Čiže prečo to funguje teraz a nefungovalo to predtým? No tie dôvody môžeme len špekulovať, aké faktory e, spôsobili túto zmenu, ale je tu jedna veľká zmena prístupu. V minulosti boli pripravované z Bruselu detailné inštrukcie, ale bol tam aj dosť veľký manevro, ale my sa tam teraz ponechať relatívne veľký manevrovací priestor eh, e, misiám EÚ a členským štátom, ktoré v príslušných krajinách pôsobia. Čiže napríklad máme nejakú spoločnú operáciu a sú to samotní šéfovia eh, misií, ktorí e, pripravujú e, tieto programy, rozhodujú o e, tých podmienkach splnení podmienok a tak ďalej. Čiže je dôležité, aby to delegácie, tie ambasády sami osvojili a dôležité je, aby e, podmienky pre úspech týchto stratégií boli splnené, čo vyhodnocujú oni sami priamo v teréne. Je to samozrejme postupný proces a je to samozrejme dobrovoľný proces. Teda fungujeme v rámci, ktorý momentálne nie je právne záväzný ale v tejto fáze tento rámec už bol korunovaný úspechom. Takže toľko stručne v mene komisie. Komisia má veľký záujem o, o ďalšie iniciatívy v tejto oblasti, pretože toto všetko o, e, povedie k zlepšeniu koordinácie, k zlepšeniu monitorovania. E, ja si myslím, že toto všetko sú oblasti, kde by koordinácia a lepšia integrácia medzi EÚ a členskými krajinami priniesla úspory z rozsahu a prínosy. Ďakujem pekne a teraz zostáva slovo pán Mičel. Ďakujem pani predsednička. A ďakujeme Joevi a Stefanovi za ich prezentácie. Mm, domnievam sa, že je to naozaj dobrý postup vecí, že máme túto sekciu, že máme aj externú správu, ale dôležité je, aby komisia niečo podnikala v súvislosti s touto iniciatívou. K tomu sa ešte vráti. Kolega Newton Don hovoril o britskom parlamente, o vláde. Ja chápam, aké sú tam problémy. Viem, že je to veľmi citlivá záležitosť. Chcem ale povedať, čo je pozitívne, že ja mám takú skúsenosť ako nebrit, že všetky vlády a rozvojové agentúry a dokonca aj parlamentné výbory, ktoré ma kontaktovali, tak z nich všetkých e, britské e, organizácie boli v podstate v popredí a myslím si, že je treba zapojiť mimovládne organizácie, názor verejnosti a využiť to na to, aby sme vykonali lepší tlak na radu. Charles a pani de Kaiser hovorili o tom, že možno by komisia mala sa venúť otázke dobrého riadenia a správania. Nad tým by sme sa mohli zamyslieť. Sú tu určité problémy samozrejme, ale uvidíme, ako to čo najlepšie riešiť taktiež by mohlo pomôcť, keby prišiel tlak zo strany členských štátov AKP, pretože je naozaj obrovský tlak na koordináciu napríklad v Vande a mali by sme vykonať tlak na koordináciu z rôznych zdrojov. 17. septembra sa musíme ujednotiť na návrhu legislatívnom a potom by mohlo byť dobré v oktobri alebo na neskôr 5. novembra mať dispozícii všetky pozmenujúce návrhy a hlasovať tu o správe. A čo týka komisia a ESVČ, e tak ja by som spoločne s nimi rád preskúmal ako e, prispieť e, jednotlivými názormi. V podstate toto je ich dieťa, parlament, ale prácu na to, to spise bral od začiatku veľmi vážne. Takže uvidíme, ako spoločne môžeme pracovať, aby, a vidieť, či môžeme tretiu inštitúciu nasmerovať k opatreniam, ktoré by aj oni vnímali ako rozumné. Takže prosím, nemáme na to veľa času, ale je to už v októbri. Pripomínam vám e, nariadenie o núzovej potravinovej pomoci a komisia ESVČ, prosím, stretnite sa so mnou, dúfam, že tam bude zastúpený aj sekretariat výboru a jednotka pre pridanú hodnotu. Pozrieme sa spoločne na, tom, na to, ako sa dá vypracovať nejaký rozumný návrh, ktorý by sa potom vrátil sem do výboru a my by sa potom na, ňom, na ňom ďalej pracovali. A myslím, že skutočne by sme sa na to mali pozrieť všetci a implementovať to potom pred ratifikáciou e, nových komisárov a pred vymenovaním aj nového výboru v budúcom mladom období. Takže ďakujem a pokiaľ by sa nám podarilo zoznamať v tejto oblasti aspoň nejaký pokrok, tak určite by to prispelo k plneniu rozvojových cieľov a myslím si, že Charles dobre vie, že agenda zmeny nám poskytuje ešte ďalšiu príležitosť. Ďakujem. A teraz posledný bod nášho programu Južný Sudán. Poprosila by som osobitnú zastupkyňu pre Sudán a Južný Sudán, pani De Marsen. Vítajte u nás. Hello. Chers collègues, kolegyne, kolegovia, Sudán je jednou z najnovších krajín sveta, teda Južný Sudán, ktorý sa osamostatnil pred dvomi rokmi po referende, kde občania hlasovali za nezávislosť e, s veľkou väčšinou. Táto krajina po desaťročiach e, vojny ešte stále trpí nevyriešenými konfliktami s e, Sudánom a otázkami, ktoré ešte neboli vyriešené, tak ako to predpokladala Mirova do roku 2005. Náš výbor vyslal delegáciu pod vedením pána Tyroliana, tak aby sme sa lepšie oboznámili s situáciou v tomto novom v tejto novej krajine. Bolo to v 2011, čiže iba chvíľku po získaní nezávislosti. Náš výbor eh, v osobe pani D. Kaiser pripravuje správu z vlastnej iniciatívy k snahám medzinárodného spoločenstva v oblasti rozvoja a posilnenia štátu v Južnom Sudáne. Naša spravodajkyňa bola vedúcou pozorovateľskej misie počas referenda o nezávislosti a predstaví nám e, svoj pracovný dokument. Pani Rosalind Marsden je osobitnou predstaviteľkou EÚ pre Sudan a Južný Sudan a ona vystupí k súčasnej situácii v krajine. A potom dám slovo aj komisii, aby doplnili čo to, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc tomto kontexte chcem pripomenúť, že Južný Sudán ešte neratifikoval dohodu z Kotonu. Takže vítajte tu, eh, vaša excelencia, pani Marsden. 9. júl 2011 eh, je z hodou okolností tým dňom, kedy sa Južný Sudán eh, stal nezávislým. Takže nech sa páči, máte slovo na 12 minút. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka, to, že sme sa pozvali, aby som prehovorila k výboru. Dnes, 9. júla, by som chcela pogratulovať ľudu Južného Sudánu k druhému výročiu nezávislosti. Bohužiaľ, prvé dva roky nezávislej existencie Južného Sudánu neboli ľahké. Je to mladý národ, ktorý čelil obrovským výzvam pri zvládaní svojich vzťahov so Sudánom, pri zabraňovaní ekonomickému kolapsu, pozbudzovaní výroby, ale tam boli mm, hrozby v súvislosti s bezpečnosťou zo strany rôznych militantných skupín. Európska únia úzko spolupracovala aj s inými medzinárodnými aktérmi, predovšetkým s OSN, Africkou úniou, krajinami Trojky, USA, Norskom a Spojeným kráľovstvom. Čínou a taktiež re, ostatnými susednými regiónmi pri či, e, riešení týchto problémov. Jednou z kľúčových priorit v Sudáne je ustanoviť e, dobre vzťahy napriek e, udalosti v roku 2012 sa tam naďalej buduje mier medzi Sudanom a Južným Sudanom a snažia sa zabrániť ďalším e, takýmto udalostiam. Toto čiastočne je vďaka neustálej angažovanosti medzinárodnej spoločnosti, kde hrá dôležitú aj Európska únia. Jednomyselné Prijatie uznesenia 2046 eh, Rado bezpečnosti OSN prinieslo cestovnú mapu Africkej únie. Toto bol dobrý príklad účinného medzinárodného zásahu, ktorý zabranil kríza. Primel obe dve strany, aby sa vrátili k negociačnému stolu. Európska únia chce, aby Južný Sudan a Sudan vyriešili eh, udalosti eh, post a CPA a preto podporuje obe strany aj finančne, aj panel e, Africkej únie, ktorý umožňuje lepšiu spoluprácu v rámci dohôd, ktoré boli podpísané minulý rok v septembri Sudanom a Južným Sudanom. Ako špeciálna vyslankyňa Európskej únie som bola pritomná ako pozorovateľka v kľúčových momentoch spoločne s americkými, britskými a norskými partnermi. My sme diplomaticky rokovali s obomi vládami v Adise aj v Katume a v Ťube, aby sme ich povzbudili v pokračovaní ďalšieho mierového procesu. Častočne to prebiehlo súkromným spôsobom, diplomatickými zásahmi, ale sú tu aj E, vyhlásenie, ktoré sú podpísané všetkými zástupcami. Úrvodné kroky budú implementované, alebo boli implementované v marci tohto roka. Obe strany sa určite strategicky rozhodnú pre mier. Veľmi nás e, rozrušila hrozba sudánskej vlády. Boli tam vzájomné obvinenia z podpory rebelských skupín a obvinenia z neplnenia dohodnutých e, pravidel v súvislosti s demilitarizovanými zónami na hranici. Ja som bola v Katune minulý mesiac, chcela som prispieť k medzinárodnému úsiliu pri e, riešení e, toho sporu súvisiaceho s ropou. Taktiež sa snažila podporiť plnenie dohodnutých pravidel my vítame to, že obe vlády teraz prijali opatrenia, ktoré navrhol prezident Beky na vyriešenie súčasných problémov a dúfame, že sa nájde diplomatické riešenie, aby sme odvrátili tieto eh, hrozby eh, odrezania od zdrojov ropy. Toto malo naozaj vážne dôsledky. Taktiež dúfame, že panel Africkej únie bude naďalej angažovaný a bude pomáhať pri riešení ďalších problémov, ktoré súvisia napríklad s hranicami. Európska únie je pripravená podporiť panel Africkej únie každým spôsobom, ako to bude možné. Nedávne udalosti ukázali, že vzťahy medzi Sudánom a Južným Sudánom sú naďalej krehké a že prísľub mieru nemôžeme ešte považovať za samozrejmosť. Európska únia musí naďalej eh, sa aktívne angažovať a zaručiť, že obe tieto vlády pri implementácii dohody z Adisu eh, budú eh, dodržiavať odsúhlasené princípy a musia sa riešiť problémy v Južnom Sudane, predovšetkým tie, ktoré pramenia z problémov v južnej časti Sudánu, pretože toto vyústilo e, do prílivu mnohých utečencov do e, krajiny Južný Sudán. Európska únia musí naďalej byť veľmi angažovaná, musí tlačiť na politické rokovania, aby sa ukončil v týchto dvoch oblastiach e, konflikt. toto je spojené s národným dialogom všetkých politických síl v Sudáne. Okrem toho, Južný Sudán čelí aj vnútorným problémom, musí e, dokázať svoju angažovanosť pri e, demokratickom riešení problému, musí ukázať, že dodržiava, sa tam dodržiava ľudské práva, musí vyriešiť svoje vnútorné problémy, zaručiť e, zodpovednosť, chránenie, ochranu ľudských práv, boj proti korupcii. Toto sú všetko dôležité kroky, ktoré položia základy pre e, udržateľný rozvoj a hospodársky rast, tak aby ľudia v Južnom Sudáne si mohli užívať prosperitu, ktorú si zaslúžia. Riešenie týchto problémov bude naozaj kľúčové pre vylepšenie a vytvorenie vhodného prostredia na všeobecné voľby v roku 2015. To budú prvé voľby v e, nezávislom štáte Južný Sudán. Po 10 ročí e, vojny naďalej sú tam určité problémy, ako napríklad e, predaj drobných zbraní. Vláda Južného Sudánu uznala, že je treba riešiť tieto problémy. Musí e, podporovať plán národného zmieru. Máme tu tam sú tam dvaja uznávaní náboženskí vodcovia, ktorí povedú tento postup. Taktiež bol zaznamenaný pokrok pri neutralizácii e, väčšiny militantných skupín. Tam určití členovia e, dostali výmenu za spoluprácu amnestiu. Máme to taktiež e, problematickú situáciu na východe Južného Sudánu kde je konflikt, ktorý ohrozil tisíce ľudských životov a spôsobil hum, vážnu humanitárnu krízu. Je tam mnoho ľudí, ktorí museli utiecť. Taktiež sú tam, je tam report, hlásené násilie aj zo strany bezpečnostných zložiek. Takže vláda bola vyzvaná, aby tomuto zabránila, aby riešila potreby miestných eh, spoločenstiev. Európska únia taktiež vyzvala vládu, aby priviedla eh, k zodpovednosti tých, ktorí eh, boli nahlásení ako, že porušili pravidlá. Vítame kľúčové vyhlásenie prezidenta zo 17. mája v tejto súvislosti. Je naozaj dobré, že na kon- Washingtonskej konferencii o juhosudanskej ekonomike tento rok Južný Sudan vyhlásil, že je pripravený spolupracovať e, s medzinárodným spoločenstvom. Zaviazal sa k tomu, že bude podporovať e, zlepšenie situácie v súvislosti e, s vládnutím. A dúfame, že Európska únia bude schopná prispieť celému tomuto procesu prostredníctvom zmluvy o budovaní štátu, napríklad tak, že prispeje na platy e, ľudí, ktorí sú zamestnaní v zdravotníckom v sektore a sektore vzdelávania. Taktiež dúfame, že vláda Južného Sudánu ratifikuje zmluvu z Kotonu čo najskôr, pretože toto bude veľkým prínosom pre populáciu Južného Sudánu, prinesie to nové príležitosti aj pre nás, aby sme mohli podporovať regionálnu integráciu. Ja som sa zúčastnila pravidelného dialógu s so juhosudánskou vládou v súvislosti s touto otázkou. Európska únia uznáva, že eh, vláda Južného Sudánu čelí od eh, svojej nezávislosti naozaj veľkým výzvam. Chceme podporovať sudánsky ľud eh, pri riešení týchto problémov. Takže pri príležitosti druhého výročia nezávislosti Južného Sudánu Európska únia opakuje, že bude podporovať e, Južný Sudán pri budovaní mieru, demokracie pre všetkých svojich občanov, pretože Južný Sudán je takou kryžovatkou a budú, je na kryžovatke a budúcnosť e, ľudí bude e, závisieť do veľkej miery od krokov medzinárodného spoločenstva vrátane Európskej únie. Ďakujem. Adam. Ďakujeme. A teraz to slovo Hans Staubov eh, z DŽ DEVKO, eh, šéf eh, oddelenia pre koordináciu pre východnú Afriku. Ďakujem pekne, pani predsednička, za možnosť tu vystúpiť. Chcem sa poďakovať pani Dekázer za jej správu a za to, že sa venuje tejto krajine. Ja môžem Južný Sudan porovnať s dieťaťom v inkubátore. Narodil sa predčasne, potom prišli mnohé problémy, bol umiestnený do inkubátora, stará sa o neho medzinárodná spoločnosť. Čo sa týka e, hospodárskeho rozvoja, tak tam to vyzerá slubne, sú tam e, určité prírodné zdroje, avšak sluby, ktoré prišli 6 mesiacov po nezávislosti, tak boli konfrontované s e, hrozbou odrezania od ropných zdrojov. Je treba, aby e, ľud v Južnom Sudáne konečne sa to, čo zaslúži mier. Je našou povinnosťou pomôcť e, rozvojovým v oblasti rozvoja Južnému Sudánu. V podstate môžeme E, musíme zachovať e, určité štruktúry, podporiť určité oblasti a momentálne je tam len jedna strana, ktorá monopolizovala vládnutie. Avšak e, opäť už bol obnovený prístup k rope, avšak budúcnosť je nepredvydateľná. Vláda má určitý program ktorý predstavila, Európska únia musí byť naďalej kľúčovým rozvojím partnerom, musí posilniť svoju úlohu. Rozhodli sme sa prideliť 285 miliónov na budovanie štátu e, v rámci spoločnej stratégie Európskej únie a členských štátov. Chceme sa sústrediť na tri sektory. Polnohospodárstvo, chceme podporiť produkciu, znížiť potravinovú neistotu, diverzifikovať hospodárstvo. Po druhé je to poskytovanie základných služieb. Predovšetkým chceme eh, podporiť prístup k týmto službám, k vzdelávaniu, k zdravotníckým službám a potom v treťom rade je to eh, právny štát. Chcem eh, spomenúť konkrétne kroky EÚ, ktorí vedú k zlepšiu situácie. Poprvé je to spoločný strategický dokument a súvisiace projekty, ktoré vedia, vedú k budovaniu kapacít, tak aby parlament napríklad mohol plniť svoju úlohu. Ďalej sponzorovanie medzinárodného polnospodárskeho polspodárskeho veletrhu, ktorý slúži ako platforma pre výmenu e, overených praktík a kontaktov. Toto mm, Taktiež chceme vybudovať 166 e, kilometrov e, ciest v Južnom Sudáne. Ďalej musíme viesť politický dialog s vládou Južného Sudánu Predovšetkým chceme pokryť e, sociálne a politické otázky, ktoré budú sformulované pred koncom roka v rámci novej zmluvy. No a v rámci posilneného partnerstva s Južným Sudanom komisia zaslala členským štátom dokument, ktorý sa týka zmluvy o budovaní štátu v súvislosti s poskytovaním základných služieb v oblasti vzdelávania a zdravotníctva. Je treba povedať, že Európske rozvojové kroky v Južnom Sudáne sú viditeľnejšie než pred dvomi rokmi. Čo týka krátkodobého hľadiska, tak si myslím, že e, Európska únia tam bude viditeľnejšia ako partner pri budovaní e, štátu a v rámci tohto procesu naďalej budeme prepájať naše jednotlivé ciele, chceme tam premostovať medzery a nedostatky v oblasti zdravotníctva, vzdelávania chceme zlepšiť e, začlenenie žien do e, pracujúcej spoločnosti, taktiež zastúpenie žien e, v zákonodárnom procese. Na záver chcem povedať, že sú tu určité problémy, potenciálnosti. Všetka agenda bude samozrejme závisieť na prístupe k rope, ako sme povedali, tak prístup k rope je posilnený prostredníctvom dohody, ktorú teraz máme, ale hrozba tu ešte stále pretrváva, pokiaľ sa nedohodneme na, určitých, na vyriešení určitých nedoriešených otázok. Taktiež je dôležitá ratifikácia dohody z Kotonu. Prezident Južného Sudánu už hovoril o politizácii princípov dohody z Kotonu, avšak bez splnenia týchto podmienok nebudeme môcť e, formulovať konkrétne finančné záväzky voči Sudanu na rok 2014. Máme tu ešte nástroj Európskej únie pre ľudské práva a myslím si, že sa nedostaneme e, k tým 285 miliónom, o ktorých som hovoril. Ďalej. Dúfame, že tu nedôjde k nejakým negatívnym dopadom a určite by sme ocenili aj pomoc zo strany Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pani Dekajzer so svojím pracovným dokumentom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem v úvode poďakovať Rosalie Marsden, nielen za to, že som dnes večer prišla, ale za to, ako pôsobí v Sudane a v Južnom Sudane. Už roky naozaj odvádza obrovský kus práce a mrzí ma, že o chvíľu s touto prácou skončí a uvádzam to aj v mojej správe, že sa mi nedá, že by sa jej funkcia končila v správnej chvíli. Takže toľko k tomu. Čo spomenala Rosalind, v súvislosti s Južným Sudánom a Sudánom platí. Ale aby som to teda zhrnula, ide o pracovný dokument, chcem pripomenúť, že keď Južný Sudán získal nezávislosť, v Comprehensive Peace Agreement e, boli dohody o rozdelení o e, zdrojov, o hraniciach a tak ďalej, tak to sa všetko nepodarilo dosiahnuť. Takže bola vyhlásená nezávislosť, pričom niektoré veci ešte neboli doriešené. Ale túto nezávislosť bolo potrebné vyhlásiť, lebo e, hrozilo, že vojna medzi tými krajinami znova ožije, takže tam tá dohoda nebola finalizovaná, ale Skrátka, toto dieťa sa muselo narodiť. E, e, na sa mi páčil e, ten opis s tým inkubátorom, ako to komisia celé opísala. Takže áno, je to predčasne rodené dieťa, narodilo sa pred termínom dosť výrazne pred termínom a teraz sa snaží to omeškanie dobehnúť, ale ten pokrok podľa môjho názoru bol značný za dva roky. Medzinárodné spoločenstvo Ehm, skrátka podporovalo, ehm, tam mnoho peňazí, ehm, mnoho úsilia s cieľom, respektíve cieľ mojej správy je, je pozrieť sa na to, do akej miery sme veci robili dobre, sme viditeľní, mali sme veci robiť inak, ale povedať, že sme nerobili nič, to neplatí. Takže ktoré sú tie veľké problémy? nestabilita naozaj neustála vzhľadom na problémy s hranicami. Región Abej to, čo sa dohodlo v dohode, e, nikdy nebolo držané. Sú tu ďalšie dohovory, ktoré nebudú dodržané, tie hranice ešte neboli zatiaľ nastavené. A celá táto pohraničná zóna je veľmi problematická, dochádza k presúvaniu e, milícií, vojsk a tak ďalej. Takže e, nechceme, aby e, tá vojna znova ožila, nechcú to ani krajiny o ktoré ide a nechce to medzné spoločenstvo. Ale tá nestabilita je stále daná. A potom tento problém s ropou toto nikdy nebolo riešené a je to nástroj, ktorý e, zvyšuje e, napätie medzi dvomi krajinami aj po tej dohody za september 2012. E, stále ešte boli určité incidenty. Juh tvrdí niekedy, že uzavrie ten kohútik. Washingtonská konferencia tam sa skrátka e, konštatovalo, že keď juh nebude mať e, prístup, e, ako bude fungovať, čiže celé medzinárodné spoločenstvo podporilo. No a teraz nedávno to bol sever, ktorý rozhodol, že už neotvorí ten kohutík ropovodu a ten tranzit sa trošku obnovil, ale zrejme iba ten objem, ktorý už bol vyslaný do transportu, aj to nie je úplne jasné. Takže uh, Eh, stabilita je neustále eh, veľmi zraniteľná, kým nemáme trvalú dohodu a tá ropa sa stále používa ako zbraň eh, v rukách jednej alebo druhej krajiny. Je to naozaj veľmi dôležitý zdroj Južného Sudánu a toto je veľký problém s rozvojom v tejto krajine mm, tá krajina je závislá od e, dovozu ropy, poslanstvo nie je e, rozvinuté, a ten nový štát ešte nie je vytvorený, nemá potrebnú infraštruktúru, nemá školy, e, je tam veľmi málo zariadení, cesty nie sú v dobrom stave, je ich veľmi málo, čiže ako umožniť rozvoj tej krajiny bez politickej stability. Ešte raz opakujem, že medzispoločenstvo sa mobilizovalo, OSN pomohlo udržiavaniu stability, darcovské krajiny boli na boštonskej konferencii, Európska únia aj bez dohody z Kotonu našla nejaké možnosti, ako financovať krajinu vrátanie humanitárnej pomoci. Hľadali sme v, e, tie možnosti Ehm, na najrôznejších, na najrôznejších miestach, ale mm, sme veľmi nespokojní. Ehm, komisia hovorí, že EÚ bola málo viditeľná. Dobre, OSN je viditeľná, misia OSN je viditeľná, no ale my určité politiky financujeme, prostredníctvom panelu e, na najvyššej úrovni prezidenta Mbekyho. Takže financujeme Mbekyho, ten panel na najvyššej úrovni, ale je to Mbeky, ktorý rokuje e, s našou podporou. No a my samozrejme nechceme ísť cestou neokolonializmu, nechceme rokovať priamo, ale my podporujeme ako OSN, podporujeme aj ten panel Bekyho, podporujeme Africkú úniu, čiže za tým všetkým sme my aj za tými ďalšími aktivitami. Prosím, potvrďte mi to, že toto všetko my podporujeme. Čiže my investujeme, tie čísla v mojej správe sú uvedené, my sme investovali naozaj obrovské sumy do Južného Sudánu s veľmi neuspokojivými výsledkami. Ale nie je chyba v nás, problém je v tej komplikovanej situácii a naša viditeľnosť je relatívne slabá. No a musím vám povedať, že takéto obrovské úsilie strany EÚ a je to paprika, čo o tom diskutujeme, čo to vyhodnocujeme v Európskom parlamente, to všetko sa deje nechcem povedať, že pomimo EÚ, ale my sme nikdy e, sa s týmto problémom e, nevysporiadávali tu. Ja si myslím, že toto je dobrý príklad, že naozaj je dobré sa z neho ponaučiť, položiť si otázku, ako Európska únia e, do tejto otázky investovala, ako sa angažovala, Podporujeme túto krajinu a nikdy sa o tom, o tom poriadne nehovorilo. Takže Navrhujem v mojom dokumente, teda v podľade urobiť určitú analýzu toho, čo sa udialo a potom z toho vyvodiť nejaké e, závery, aj pokiaľ ide o dobrú tvorbu veci verejný, pokiaľ ide o tvorbu kapacít, pokiaľ ide o pomoc e, hospodárskej politike, politike diverzifikácie. Skrátka, máme ešte čo doháňať, máme ešte veľa práce, no a ten Južný Sudán veľmi veľký pokrok doteraz nedosiahol. Na záver snad ešte dohoda z Kotonu. Dobre viete, že um, toto je uh, taká mm, vlajková loď, že toto je uh, možnosť uh, lepšie pomôcť uh, Južnému Sudánu, sú tam rôzne nástroje, ale signatárske krajiny musia ratifikovať túto zmluvu a momentálne Južný Sudán e, priamo, priamo e, závisí od, e, od Severného Sudánu. A oni sa nejako veľmi neponáhľajú, pretože si chcú zachovať dobrý vzťah so severom. No a keď ako náhle sú, e, Južný Sudán podpíše e, túto dohodu, tak e, to môže spôsobiť nejaké problémy so severom. Takže možno by bolo dobre nájsť nejakú takú úpravu, nepýtať príliš od Južného Sudánu, hoci je to trochu v rozpore s našou politikou. Takže to sú tie problémy, s ktorými sa tu stretávame. Takže Myslím, že tie základné otázky tu už e, odzneli. E, je teda o to, či sme urobili dosť, či sme dosť viditeľní a čo by mohol urobiť Európsky parlament na podporu Európskej komisie. Naozaj sme odviedli obrovský kus práce. Komisia, Ros- Rosalind. Takže toľko z mojej strany. Na teraz ďakujem pekne, pani Dekajzer. Viete, že o chvíľu budeme musieť ísť do inej sály. Ostáva nám 5 minút. Mám tu dvoch prihlásení do diskusie, takže poprosím všetkých, aby ste boli čo najstručnejšie, ako prvá pani Kretu a potom pán predá pani Kretu. Prosím naozaj veľmi stručne. Ďakujem pekne. Podľa mňa je tiež veľmi dôležité o tomto hovoriť v Európskom parlamente. Ďakujem pekne za prezentáciu. Ďakujem pekne pani Marsden a aj komisii. A ďakujem aj našej kolegyni Veronik. Všetci vieme, že je to téma, ktorou sa veľmi intenzívne zaoberá. Pred dvomi rokmi sme boli naozaj plní entuziasmu, keď krajina vyhlásila nezávislosť po 10 ročiach občianskej vojny. A tak to už odznelo, snažili sme sa všetkých síl, milióny eur sme tej krajine poskytli, nie sme samozrejme jedinými aktérmi, OSN, Africká únia a tak ďalej ale musíme uznať, že je tu už určitá únava, únava na strane darcov a som si istá, že tá správa bude naozaj e, veľmi široko poňatá, že pokrie všetky tie aspekty. Ale čo by som stručne chcela povedať, že je potrebné stanoviť si priority s cieľom zvýšiť efektívnosť pri vydávaní peňazí lebo viete, že krajiny sú čoraz egoistickejšie, pokiaľ ide o poskytovanie peňazí. Keď nevidia konkrétne pokroky, a v prípade Sudanu tomu tak je, tak e, sú zdráhavejšie. Čiže tlačiť na príslušné orgány, aby robili, čo musia, čo je ich úlohou, lebo musia naozaj spravovať veci riadne, vytvárať inštitucionálnu štruktúru, zaoberať sa utečencami v rámci krajiny, mimo nej. Toto všetko je na miestnych orgánoch. Nemôžeme to celé dokladať na otázku ropy. Samozrejme, že to je otázka dôležitá, ale prosím, majme stále na zreteli, že ide o jednu z najchudobnejších krajín sveta a že je tam teda potrebné niečo spraviť. a tiež situácia aktivistov pre ľudské práva a humanitárnych pracovníkov, ktorí sú v zložitej situácii, incidenty sa opakujú a po toľkých rokoch je to podľa mňa nepriateľné. agresia voči aktivistom, novinárom a humanitárnym pracovníkom. To je podľa mňa úplne nepriateľné. Ďakujem pekne. Pán Preda, prosím vás, naozaj buďte stručný, lebo už eh, naozaj nemáme čas a je to škoda. Áno, ja sa pokúsim. Mám jednu otázku. Pokiaľ ide konflikt na najvyššej úrovni, aké sú jeho dopady, ten nedávny. Chcem sa poďakovať pani De Kaiser za vynikajúci pracovný dokument. Ja si myslím, že state building musí byť naozaj našou prioritou. A mňa by zaujímalo, aké prioritné aktivity v tejto oblasti robí komisia. A na záver, otázka korupcie, ktorú spomína pani Dekaz v svojom dokumente, toto je naozaj veľmi dôležitá, dôležitá otázka. Ako vidíte, EPP je stručnejšia ako socialisti. Ďakujem za pozornosť. Dobre, a teraz zostane slovo pani Marsden. Odpovedzte, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Áno, je tu určitá politická súťaž, ktorá sa vyvíja aj v rámci vládnúcej strany. A myslím si mi, že to je v podstate inherentné v každom demokratickom systéme. Takže našou jedinou, našim jediným záujmom je, aby to nemalo negatívny vplyv na fungovanie vlády. Aby tam neboli nejaké problémy s jednotlivými kmeňmi, aby to neviedlo k násiliu, ale čo sa týka iniciatívy pre národný zmier, tak tá pokračuje, toto je pozitívne. Len minútku by som chcela povedať niečo o tom, že naozaj vítam, že Veronik de Kaiser vypracovala túto správu, že bola iniciatívna a že výbor DV dnes organizoval toto vypočutie. Dúfame, že výbor pre zahraničné záležitosti parlamentu taktiež sa bude zaujímať o oba Sudány. Len myslím, že je dôležité uznať, že tieto dve krajiny sú extrémne dôležité pre Európsku úniu. Sú súčasťou tzv. oblúku nestability od Mali až po Somálsko. Takže nestabilita v týchto dvoch krajinách by viedla k destabilizácii celého regiónu. Európska únia a jej členské štáty naozaj veľa investovali do mierového procesu v dvoch Sudanoch, podporovali eh, mierové dohody, angažovala, eh, Európska únia sa angažovala politicky, no a investovali sme tam prostredníctvom troch mierových eh, misií. Členské štáty prispeli dohromady asi 40 5% rozpočtu, to asi 1,5 miliardy dolárov a je zásadné, aby Európska únia za a taktiež Európsky parlament naďalej venovali pozornosť mierovému procesu v Sudáne a v Južnom Sudáne. A ako tu zaznelo, Sudán je taktiež takým testom e, Európskej únie a jej politiky v oblasti ICC. A je tam obrovský potenciál na stabilitu a taktiež by tento región mal poskytnúť e, dôležité obchodné investičné príležitosti pre Európsku úniu, takže z týchto dôvodov je veľmi dôležité, aby sme naďalej sa aktívne angažovali v tomto regióne. Ďakujem. Ďakujem, ale má slovo pani de Kaiser. Oui, euh, merci aux collègues qui ont... Ďakujem kolegom, ktorí vytrvali až do konca iste prispejú k mojej správe, nielen oni, ale tí, tu dnes nie sú. Rada by som len zvoraznila pani Marsden, že ma naozaj veľmi mrzí, že váš mandát sa končí rovnako predčasne, hoci je tu ešte množstvo vecí, ktoré v oboch týchto krajinách je ešte potrebné spraviť. Ja myslím, že ste naozaj zvládli excelentne vašu misiu. Spíšem to aj v mojej správe, ale chcela som to aj povedať. Ďakujem pekne. Len vám chcem pripomenúť, že na budúcej schôdzke, teda že budúca schôdzka bude 28. augusta tu v Bruseli od 9. do 12.30 a potom popoludní od 15. do 18.30. Teraz poďme všetci do 1G3 na spolhnutie s výborom LIBE. Tam pôjde o oznámenie komisie pod názvom Maximalizácia pozitívnych eh, vplyvov migrácie na rozvoj. Takže končíme s tým zasadnutím a všetkým prajem pekné leto, keby sme sa už nemali stretnúť. Merci beaucoup.